Drahí kolegovia, dámy a páni, budeme pokračovať. Začneme vypočutím. Chcel by som vás srdečne privítať s pani Valán, ktorá je predsedníčkou výboru pre Envy, pretože toto vypočutie je spoločne zorganizované tak výbormi, Envy, ako aj výborom pre rozpočet. Témou je zvážiť, overiť si, či európsky rozpočet je schopný a v súlade s parížskou klimatickou dohodou alebo parížskou dohodou o klíme. Dnešné vypočutie sa bude týkať vyhodnotenia kompatibility súčasného rozpočtu a určite aj budúcich rozpočtov, pretože momentálne sa nachádzame vo fáze prípravy budúceho viacročného finančného rámca po roku 2020. Či táto kompatibilita je zaručená, pokiaľ ide o klímu. Nebudeme diskutovať o klimatickej politike, ale budeme sa snažiť vypichnúť, aké je prerozdelenie finančných prostriedkov do aktivít, ktoré sa týkajú klímy a takisto, pokiaľ ide aj o záväzok 20 či bol dodržaný. Budeme diskutovať aj o budúcich výzvach. Toto vypočutie sme rozdelili do troch panelov. Prvý panel sa bude týkať otázky výzvy, ako aj príležitosti európskeho rozpočtu v eh, rámci Parížskej dohody a o klíme a jej cieľov. Druhý panel sa bude venovať e, stav integrácie klimatických zmien do súčasného rozpočtu Európskej únie rozpočtu v rámci roku 2014-2020 a budeme sa snažiť z toho vyvodiť závery, ako je poučenia pre horizontálne priority, pre budúci viacročný finančný rámec po roku 2020. A potom tu máme tretí panel, ktorý bude hodnotiť to, ako budeme môcť zabezpečiť, aby všetky výdavky z rozpočtu EÚ nám priniesli ozajstnú pridanú hodnotu, ktorá by bola v súlade s spoločnými prioritami. A tento panel nám zhodnotí, e, ako by sme mali ďalej po roku 2030 konať. Každý bude mať 10 minút, každý rečník, aby mohol prezentovať svoj príspevok. Po každom paneli bude diskusia s členmi našich výborov, ktorých chcem privítať a ďakujem, že sú tu medzi nami. Vedzte, že toto vypočutie bude aj vysielané cez web streaming. A týmto by som odovzdal pani predsedničke výboru Envy, pani Balán, slovo. Uh, Mr. Artui, um... Ďakujem veľmi pekne, pán Artui, vážení kolegovia, vážení účastníci. A ja by som vás tu rada privítala. Naozaj ma veľmi teší, že sme sa stretli na tomto vypočutí, ktoré je organizované, ako bolo povedané, spolu s výborom pre rozpočet. Ja Ja ako predsedníčka reprezentujem hm, výbor pre životné prostredie a bezpečnosť. Toto Verejné vypočutie je dôležité, pretože náš výbor má veľké obavy, pokiaľ ide o klimatické zmeny. Klimatické zmeny predstavujú veľkú výzvu pre nás všetkých a všetci hráči celosvetovo musia sa venovať tomuto konkrétnemu problému. A my sme už dosiahli krok vpred tým, že sme uzatvorili Parížskú dohody, ale či európsky rozpočet je na tej úrovni, alebo či si uvedomuje, o čo tu ide. Takže otázka je, či európsky rozpočet podporuje tieto ciele, jeho široký diapazón programov a čo chceme prediskutovať je, či jeho úroveň uvedomenia si je dostatočná na to, aby sme dosiahli všetko, čo dosiahnuť chceme. My sme viackrát opakovali a varovali, že je tu závažné riziko toho, že týchto 27%, ktoré je určené z rozpočtu medzi rokmi 2014 a 2018, bude málo a preto by sme mali vyvinúť maximálnu snahu, aby sme tento cieľ dosiahli. Počas dnešného vypočutia sa pozrieme na tieto výdavky, pokiaľ ide o ten záväzok 20%, či to bolo splnené a musíme diskutovať aj o výzvach do budúcnosti. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda, všetkým. Želám vynikajúcu diskusiu a veľmi plodnú. Ďakujem veľmi pekne túto plodnú diskusiu ohľadom klímy. A teraz by som odovzdal slovo pánovi Tarandovi, ktorý je spravodajcom pre toto vypočutie v mene výboru pre rozpočet. Pán Taran, máte slovo. Um, thank you, Mr. President. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pani Valéan, za to, že ste zavítali medzi nás. V tejto dobe, keď diskutujeme o týchto otázkach, či naše snahy, ktoré doteraz vyvíjame, sú dostatočné. Ako sa to často stáva v plánovanom hospodárstve, my sme v tomto výbore naplánovali toto vypočutie už pred dvoma rokmi No a veci sa dejú, časy sa menia, ale pokiaľ ide o dôležitosť tejto otázky, tá nestratila na hodnote ani na význame. Ako povedal pán predseda, tu nejde o to, či sa deje alebo nie klimatická zmena, ale ako my využijeme naše zdroje. Ehm, preto som mimoriadne vďačný tým ľuďom, ktorí prijali naše pozvanie ako panelisti, aby sme prediskutovali túto závažnú tému. Keď Spojené štáty americké zmenili svoj postoj k postoj k uh, uh, parískej dohode. Neviem, či ste počuli najnovšie výsledky z návštevy uh, francúzského prezidenta v, u Trumpa, ale e, je jasné, že musíme sa stať silnejším hráčom, pokiaľ ide o ochranu klimaty, pred klimatickými zmenami. A preto musíme poskytnúť aj vyšší rozpočet. A naozaj to bolo uistujúce počúvať prezidenta Macrona na štrasburskej plenárke, kde pomerne jasne povedal, že jeho krajina bude na tomto trvať, aby e, dosiahol tieto ciele. Dovolte mi, aby som počiarkol dve záležitosti. Menej ako tri roky prešli od e, súčasného VFR a ešte stále nemáme dostatok prostriedkov na klimatické ciele a analisti by povedali, že je to len ako také malé predjedlo. Čo teda robíme nesprávne, aby sme lepšie nadefinovali tieto ciele a aby aj výkonné od, odvetvie Európskej únie toto bralo vážnejšie. Po druhé, ten budúci VFR poukazuje eh, v jeho dopade a v jeho rozsahu na dôležitosť tejto e, diskusie, ako dosiahnuť výsledky, respektíve ciele Parískej dohody. Takže ako sa, e, ako sa chopiť tejto výzvy, pokiaľ ide o klimatickú zmenu. A teraz by som prišiel s pomerne e, čerstvým príkladom. Naša krajina je tak na periférii Európskej únie, že my, sme, my čítame vždy noviny včerajšie. A dnes sme si prečítali Financial Times a zistili sme, že VFR bude trošku iný, pokiaľ ide o, se, že sa uprednostní severná časť Európy voči južnej. Áno, toto, sa vzniklo, toto vzniklo plánovaní a nikto sa nepýtal na otázku klimatických zmien. Hovorí sa veľa o migrácii, utečencov a tak ďalej a tak ďalej, ale nehovorí sa o klimatických zmenách. Nehovorím, že toto sú nelegitimné otázky, ale našou úlohou je ubezpečiť ľudí, že to nie sú plané sluby, že pokiaľ ide o výdavky na klimatické zmeny, že to nie sú plané sluby. Takže musíme sa pozrieť na to, ako sa naplánuje tento rozpočet, ale aj ako sa plní rozpočet. Takže, kolegovia, Tri najdôležitejšie záležitosti by som chcel počiarknúť. E, v súčasnosti Európska komisia pracuje na dlhodobej stratégii proti zmenám, klimatickým zmenám a potom EPCC správa o dôsledkoch o 1,5 e, stupňových e, zmenách sa tomu sa venuje ten Talanoa dialog. Eh, od oktobra 2018 už tento rok a potom v Katoviciach kodanský e, proces a jeho stretnutie, ktoré sa bude konať v decembri tohto roku v Katoviciach, tak to tiež poukazuje na naše ambície a v tomto kontexte vítame dnešnú diskusiu o príspevku, ktorý môže prispieť európsky rozpočet k tomuto závažnému problému. A ešte raz ďakujem všetkým, ktorí si našli čas, aby sa zúčastnili tejto diskusie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán spravodajca. E, ďakujem za to, že ste nám tu poskytli taký rámec pre dnešnú diskusiu. Sme na to tu, aby sme dozreli na to, že zmienka o ochrane klímy a boj proti e, zhoršovaniu klímy bol nielen párnymi slovami, ale veľkým záväzkom. Začneme teda prvým panelom, ktorému bude predsedať pani Balá. Nech sa so, uh... Ďakujem pekne, pán predseda. Takže prvý panel dnes sa zameriava na výzvy a príležitosti v súlade s dosahovaním cieľom Parížskej dohody. Takže tu mám čest privítať dvoch panelistov pán Filip Owen, ktorý je vedúcim DigiClina a pani Monika Skatasta, ktorá má na starosti mm, klimatické zmeny a túto politiku v rámci Európskej investičnej banky. A teraz pán Owen, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani spolupredsedajúca. Všetkým želám príjemné popoludnie a srdečne ďakujem za túto príležitosť a za to, že ste mi umožnili zúčastniť sa tejto diskusie o výzvach a príležitostiach pre európsky rozpočet vo svetle Parížskej klimatickej dohode. Naozaj mm, som veľmi vďačný, že spravodajca nás oboznámil so situáciou a ja sa chcem v mojom krátkom príhovore tiež zamerať na niektoré dôležité aspekty. Ako iste viete, táto téma je v dnešných dňoch mimoriadne dôležitá. Európska komisia 2. mája predloží svoj nový rozpočet a teda sú tu naozaj čulé diskusie o tom, ako to bude vyzerať a tieto diskusie sa nepozastavili ani počas víkendu, kedy sme si vymienili vymieňali sem a tam e-maily a dôležité to je, e, pretože začne aj ďalšie stretnutie, kde e, klimatické zmeny sa z domácej pôdy dostanú na medzinárodnú úroveň No a čo sa týka VFR a financovanie klimatických zmien, e, je dôležitá jedna vec, čiže to musia byť dlhodobo udržateľné e, financovanie, takže 22. Mm, marca už bola vydaná k tomu legislatíva, respektíve sa na nej pracuje. A máme tu také tri kľúčové ciele tejto parískej dohody. Predovšetkým musíme e, rast teploty mať nižší ako 2 e, stupne, obmedziť sa musíme na 1,5 stupňov. No a potom máme nevyhnutné dopady klimatických zmien, ktorým tiež musíme čeliť a po tretí, to je zabezpečenie finančných tokov, aby boli ne, neustále, takže musíme zlepšiť klimatickú odolnosť a zníženie emisí um, skleníkových plynov. Takže bude to zníšenie hospodárstva, pokiaľ ide o emisiu plynov a to sa týka aj energetických cieľov a myslím si, že pokiaľ ide o zmiernenie dopadov, Európa je na dobrej ceste tieto ciele dosiahnuť. Legislatíva, ktorá sa týka ETS, to je 45 hospodárstva, toto bolo pri pri, ehm, toto bolo prijaté tiež využívanie pôdy, využívanie lesov a tiež nariadenie, ktoré sa zaoberá tým, ako členské štáty nákladajú s týmito 5, 55 percentami. No a potom sú tu aj odvetvové záležitosti, napríklad monitorovacie správy, ktoré sa týkajú využívania ťažkých užitkových vozidiel. Aj to je súčasť legislatívy. No a samozrejme energetická účinnosť, využívanie obnoviteľných zdrojov, to je tiež centre záujmu zákonodarcov, ale vrátim sa k tomu, čo povedal spravodajca, zvýšenie ambícií. No, e, Európska komisia hovorila o 27%, rada 30% a parlament má, myslím si, že ešte vyššie ambície. No a tiež, keď sa pozrieme na vonok, čo sa deje mimo Európskej únie, máme napríklad Montrealský protokol, ktorý bol doplnený potom máme NAK, ktorá sa týka trhového mechanizmu. To bolo prijaté minulý rok a teraz v IMO tento rok sme e, E, znižili tú, tú, sme znižili redukciu na, teda e, na, zvyšili redukciu na 30% z 25, takže Európska únia má stratégiu na 2020 a toto tiež bolo hodnotené e, z hľadiska ďalšie, ďalších akcií. No ako som povedal, už predtým trvalo udržateľné financovanie, takže to spadá pod ten plán, ktorý bol prijatý marci, ale teraz tá naozajstná výzva budú tie financie, ktorými to budeme financovať. Áno, trvalo udržateľné financovanie a oznámenie komisie z 24. februára sa k tomu vyjadruje. Je jasné, že nový rozpočet sa bude musieť zaoberať novými potrebami, novými výzvami, bezpečnosťou a obranou. No a tiež sa tam hovorí o potrebe nahradenia straty, ktorá vznikne Brexitom a kriticky sa pozeria, pozeráme na úspory a na priority a myslím si, že v tomto celkovom kontexte musíme naozaj tvrdo bojovať za to, aby sme si vydobili svoje príspevky na klimatické zmeny. Avšak sú tu aj eh, príležitosti v ďalšom rozpočte. Európsky rozpočet bol vždy rozpočtom investičkým a určite naďalej bude financovať eh, kohezne, eh, kohezné zmeny a keď sa hovorilo o, to, o tom presúvaní financií zo severu na ju a takéto záležitosti, áno, ale musíme financovať aj polnohospodárstvo, inovácie, výskum a tiež sa musíme pozrieť za brány Európskej únie. Rozvoj musíme financovať tiež. Podľa mňa tento, to, aby sme naplnili tieto ciele na 2030, Tie, to bude náročné, to bude finančne náročné. Budeme potrebovať 89 miliárd ročne a to je jasne veľký, ve, ve, veľká suma. Ale keď sa pozrieme aj na energetickú agentúru, agentúra pre energetika, e, to však odhaduje až v miliardách a všetky európske krajiny budú k týmto SDG prispievať. Takže žiadny iný verejný rozpočet nemôže tieto čísla nikdy naplniť, ale čo môže urobiť Európska únia je, že môže, financo- môže financovať uh, pilotné projekty, môže uh, pôsobiť ako motivátor, poskytovať stimuly a financovať cezhraničné eh, akcie a tiež môže demonstrovať, a teraz som to počul od spravodajcu, že keď by celý rozpočet bol v súlade s Parížskou dohodou, tak by to mohlo byť hospodársky a sociálne um, v rámci SDG únosné. Ale máme e, tento nástroj Telenoa, takže naozaj tu vedieme tento dialog a musíme sa pozrieť na to, ako to vyzerá v roku 2030. Musíme si položiť otázku, kde sa nachádzame, kam sa chceme dopracovať, kto sú tie ostatné strany a ja už som naznačil, ako sa tam dostať k tomuto cieľu. A potom aj IPCC, toto tu už odznelo a Chcem počiarknúť aj ten fakt, že rada v marci vyzvala komisiu, aby predstavila strednodobú stratégiu a aby mm, budúci rok túto stratégiu predstavila, pretože rade ide o to, aby sa celý projekt urýchlil. Myslím si, že nás tu čaká veľa práce, veľa prípravných prác prebieha. Tiež bude spustené verejné vypočutie, takže tieto práce prebiehajú a preto vzhľadom na túto stratégiu, potom na ten dialog Telenoa a vzhľadom na to, že v roku 2030 musíme urobiť priebežnú inventúru, tak toto bude všetko tlačiť dopredu, pretože niektoré z týchto technológií, ktoré sa týkajú polovice storočia, musíme toto prediskutovať, preskúmať a toto je príležitosť pre rozpočet Európskej únie. Takže potom, keď budeme mať e, konkrétnu inventúru, sa pozrieme na to, čo sme dosiahli a čo ešte dočiahneme. Pozrieme sa na strednodobé hodnotenie, ktoré bude vydané budúci mesiac a od toho sa môžeme odraz, odraziť ako inštitúcie, ktoré sú, chcú pokročiť. Ja by som teda navrho, načrtol niektoré výzvy. Uh, E, táto legislatíva sa navrhuje na 12-ročný horizont, takže vieme, kde sa asi budeme nachádzať v roku 2030 smerom k polovici storočia a musíme to brať globálne a toto pre naše firmy vytvorí investičnú istotu, ktorá je tak potrebná poznáme naše technológie, máme tieto technológie, ktoré môžu byť nápomocné a investičný rozpočet Európskej e, e, únie môže byť stimulujúcim rozpočtom a môžeme podporovať takéto investície. No a potom trvalý politický záujem a ten politický záujem tu je. Takže toto všetko zapadá do tejto všeobecnej rovnice. Takže mm, európsky rozpočet, ke, mm, mm, to vieme už teraz, nebude dostatočný a tiež si myslím, tak ako som povedal už predtým, budeme čeliť narastajúcej politickej výzve, pokiaľ ide o konanie proti klimatickým zmenám. Máme tu migráciu, utečencov, ochranu hraníc. Takže toto všetko e, sú konkurenčné ciele, ale aj klimatické zmeny musíme mať neustále na zreteli ako prioritu. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Monika Sakasta z Európskej investičnej banky. Ďakujem pekne, pani spolupredsedajúca. Takže ja by som e, sa dnes dotkla tak trochu toho, že vám poskytnem prehľad práce, ktorá bola odvedená v tejto oblasti. Konkrétne sa chcem zamerať na naše postoje, pokiaľ ide o výzvy a príležitosti, pretože toto je to, o čo sme boli požiadaní, aby sme urobili. Myslím, že je dôležité povedať, že e, naša banka sa koncentruje na kľúčové ciele a že podporujeme e, implementáciu klimatické opatrenia, to je kľúčový cieľ, ktorý podporujeme jednoznačne. Máme jasný cieľ, ktorý je spojený s našou podporou pre klimatické opatrenia pri dosahovaní minimálne 25 vlastných zdrojov. Toto sme zvýšili, tieto ambície. Čiže pokiaľ ide o rozvojové krajiny alebo podporu pre rozvojové krajiny, tento E, cieľ by sa mal zvýšiť na 25 do 2020 a keď hovoríme o cieľoch, tak sú to ciele, ktoré sme mali a ktoré nadalej budú hrať rolu pri e, e, upriamovaní pozornosti pre takú inštitúciu ako toto. Čiže vlastne ide o zvýšené ambície, čo sa týka zvýšenia na 40 pokiaľ ide o inovácie a infraštruktúru, toto okno. Čiže by som povedala, že tieto ciele sú dôležité a hrajú rolu, ale ciele ako také nestačia. Pozrieme sa, ako sme na tom pri dosahovaní týchto cieľov. Nie len ich máme, ale e, vlastne sme ich splňali e, každý rok, odkedy máme tieto ciele. 2017 e, financovanie klimatických opatrení, to je na 19,4 Teraz sa približujeme k finálnemu auditu týchto čísel. Ešte stále je to predmetom auditu, ale je to 19,4 miliard pre klimatické akcie, to je 28 našich celkových úverov a 2,5 miliard čo je viac ako 40 eh, našej pomoci pre mm, rozvojové krajiny. Čiže je dôležité poukázať na to, že naozaj splňame tieto ciele, odkedy boli stanovené. Čo je dôležité, teda mohli by sme o tom diskutovať počas e, diskusnej e, teda časti, akým spôsobom je to distribuované, či máme problémy e, teda pri navyšovaní našich ambícií v niektorých krajinách, ale je to tak. A myslím si, že čo je dôležité pochopiť, je, že ciele sa dajú plniť, ale otázka je, že e, čo je stanovené v NDC a politiky, ktoré máme, aby sme podporili identifikáciu priorit, e, prioritizáciu týchto projektov. To je zásadný aspekt, ktorý potrebuje našu pozornosť a na ktorý sa všetci musíme zamerať a snažíme sa to robiť aj v rámci nášho dialogu minimálne na sektorálnej úrovni s našimi protistranami. Čiže samotné cieľa nestačia, ale klimatická stratégia 2015 banky, e, ktorú v plnej miere implementujeme e, na základe našich klimatických akčných plánov. E, toto sa zameriava na to, aby sme sa pohli nad rámec cieľov, ale chceme dosiahnuť dopady financovania klimatických akcií a už sme sa spojili s ďalšími NDB, aby sme sa pozreli na to, čo Paríž znamená pokiaľ ide o stanovovanie priorít našich aktivít vo viacerých sektoroch. Čo, ako povedal pán Owen práve, e, samozrejme musíme e, sa zamerať aj na to, čo sa e, deje v tomto období, zvýšenie odolnosti a toto bol vlastne druhý, druhá priorita, druhý prioritný cieľ v rámci našej klimatickej stratégie a je to jedna z víziev, ktorej v súčasnosti čelíme, nie sú tam čísla prispôsobenia, že by sa zvyšovali a bude sa diskutovať o výzvach a príležitostiach v tejto oblasti. A tretia oblasť, ktorá je zásadným cieľom našej klimatickej stratégie a myslím si, že aj je to to, čo je vlastne centrom toho, aby sme zabezpečili, že zohľadníme eh, niektoré z tých bodov, ktoré práve identifikoval pán Owens v rámci tých definitívnych cieľov, je mainstreaming, teda chápanie toho, akým spôsobom mainstreamovať klimatické akcie v rámci všetkých investícií vo všetkých sektoroch, eh, eh, cez politické ciele, akým spôsobom identifikovať synergie. Nie sú to len tie trade-offs medzi jednotlivými politickými cieľmi a aké sú tieto investície, aké sú investície, ktoré nám pomáhajú vlastne eh, splniť viacero cieľov. Keď mám na mysli synergie, medzi klimatickou akciou a obehovou ekonomikou, keď mám na mysli synergie medzi klimatickými e, krokmi a inými e, SDG, čiže čo sa zlepšilo v oblasti riadenia zdrojov alebo aj prístup k energii. Musíme chápať, akým spôsobom e, vyriešiť problém prístupu k energii a zároveň zabezpečiť, aby to bolo kompatibilné s parískou dohodou. Čiže sú tu synergie, sú tu kompromisy a zároveň musí pochopiť, akým spôsobom to mainstreamovať, to je kľúčové. A v tejto mm, oblasti my sme boli v popredí nielen pri zabezpečovaní, aby napríklad nástroje, ktoré sú zahrnuté e, v našej analýze ehm, nákladov a, prím- a, a prínosov, e, teda pokiaľ ide o voľby projektov, ale zároveň musíme aj zabezpečiť, že bude dostatočná interná kapacita, ktorá sa bude vyvíjať a pokiaľ je o pochopenie toho, ako v jednotlivých sektoroch definície týkajúce sa klimatických akcií môžu byť uplatňované, ako môžeme hľadať projekty, ktoré majú e, vysoký dopak, pokiaľ ide o klimatické akcie v zmierňovaní a prispôsobovaní vo všetkých sektoroch. A na to, to sme sa naozaj zameriavali počas uplynulých dvoch rokov a toto je koncentrácia, keď sa pozrieme von, pretože sa dívame na jednu z najväčších víziev, ktorým teraz čelíme. Nie sú to len NDC a teda príslušné politiky. A treba zabezpečiť, že investičné programy majú, sú tam projekty a tam je to otázka kapacity a obmedzenia. Je tu aj príležitosť, čo sa týka toho, čo môže urobiť EIB. Napríklad na základe podpory E, cez e, vlastne poradenstvo a špecifické e, teda ciele, ktoré sa zameriavajú na subjekty, ktoré hrajú kľúčovú rolu pri dosahovaní parížských cieľov nad rámec členských štátov. A mám na mysli konkrétne mesta a lokálne orgány. A tam si myslím, že program URBIS, teda čo sa snažíme robiť mimo EÚ, globálny URBIS program v spolupráci s komisiou a s ďalšími aktérmi, budeme hrať rolu pri zabezpečovaní podpory e, pre plánovanie, pre lepšiu prípravu projektov a nakoniec teda e, zvýšime investície do akejkoľvek oblasti v oblasti e, klimatických akcií. Teraz sa vrátim k ďalšiemu aspektu, ktorý je zásadný a kde je potrebná podpora, pokiaľ ide o externých stakeholderov, predovšetkým tých, ktorí majú um, programy, to je e, e, posudzovanie klimatických rizik a riadenie klimatických rizik. EIB je tu v proces finalizovania a spustenia systému e, analýzy klimatických rizik. Screeningujeme proces v rámci ILM, takže bude to rozšírené na všetky projekty do konca roku 2020 a systém riadenia klimatických rizik. To nie je len o identifikácii rizik, ale aj o identifikácii riešení, o identifikácii zdrojov, ktoré sú potrebné na, na vyriešenie tohto. A tu vlastne my môžeme poskytnúť expertízu na základe poradenstva pre akúkoľvek stranu, ktorá to môže mm, e, nás s tým osloviť. Hovorím o jednom členskom štáte, e, ktorý chce, aby sme sa pozreli na program e, Eh, geologických rizík. Tu sa tešíme na to, že tam môžeme prispieť. Posledný bod, ako povedal pán Owens, čokoľvek EIB robí, čokoľvek komisia urobí, nikdy to nebude stačiť. Musíme zabezpečiť, eh, aby sme zabezpečili finančné systémy, musíme sa naozaj zamerať na, udržateľ, na udržateľné financovanie a naozaj v tomto zmysle akčný plán EÚ pre udržovateľné financovanie hrá kľúčovú rolu v kontexte diskusie, teda, teda e, je tu naša expertíza, pokiaľ ide o mobilizáciu súkromného financovania v oblasti e, klímy. Keď sa pozrieme na naše financie, boli sme schopní zmobilizovať dodatočný kapitál e, aby sme, teda 2, 3, 4 krát, pokiaľ ide o investície, tak to sme zmobilizovali 23 krát, teda to, čo bol ten prvotný príspevok EIB. Čiže pozrieme sa na kapacitu mobilizovať a inovovať e, teda finančné nástroje, to je naozaj e, veľmi e, veľká snaha. Ďalší aspekt, ktorý chcem zdôrazniť, Európsky súdny dvor zdôrazňuje jasnosť a kredibilitu, spolahlivosť. Nemož, teda dá sa zmeniť spôsob, akým plynú peniaze na finančný trh, ak nemáme e, dôveryhodnú definíciu a preložíme tú definíciu medzi jednotlivými zainteresovanými stranami. My sme vo Washingtone e, oznámili, že sa posúvame e, e, k udržateľným e, obligácií, čiže e, toto musíme urobiť dôveryhodne a toto je zásadný príspevok, pokiaľ ide o budovanie trhu a zabezpečovanie, e, v sú, že súkromné financie sa dostanú do oblasti klímy tak a potom tu máme ďalšie eh, udržateľ, ciele udržateľnosti. Tu sa zastavím. Samozrejme som ochotná k niektorým detailom zodpovedať vaše otázky. Ďakujem obom. Ďakujem vám obom za veľmi zaujímavé prezentácie. Takže ak niekto chce položiť otázku našim expertom, nech sa páči. Ak nie, tak um, si myslím, že komentáre z vašej strany, teda od vás oboch, eh, sú, nás, sú pre nás veľmi dôležité my je pravda, že sme e, teda, e, že pracujeme na legislatíve, ale tá legislatíva vykazuje veľmi dôležité zmeny v ekonomike, v spôsobe, akým e, postupujeme a na to potrebujeme peniaze a možnosť ehm, teda ehm, získavanie súkromných investícií ehm, to je kľúčové, pretože ako pán Owens povedal, povedal programy klimatických akcií budú v konkurencii s inými prioritami. No a samozrejme v konečnom efekte musí to byť ziskové, aby to získalo podporu. Čiže možno by sa dalo viac hovoriť o tejto možnosti toho, čo je potrebné na to, aby sme získali viac súkromných investícií alebo vytvorili pákový efekt pre naše financie. To bola otázka EIB. Pán Tarrant, chcete položiť otázku? Dobre, nech sa páči. Pán, najprv pán Solev. Chcem sa poďakovať tým, ktorí prispeli s informáciami. Mal som otázku na Európsku investičnú banku, pretože som čítal, nie vo Financial Times, že ste eh, poskytli výrazné, teda veľké sumy, eh, že ste poskytli výrazné sumy spoločnosti Volkswagen. Moja otázka je, ako by ste to popísali mm, eh, vo vašom výkaze, sú to klimatic, bolo, boli to klimatické akcie, alebo by to bolo popísané iným spôsobom? Mr. Sole? Pán Sole, Ďakujem. A ďakujem aj e, za všetky intervencie. Takže je potrebný nástroj na to, aby sme splnili ciele a záväzky v, v oblasti klímy a energie. To znamená, že budeme musieť zapojiť všetky zainteresované strany, ale aj všetky úrovne vlády alebo vlád e, pri boji proti klimatickým zmenám a pri všetkých týchto výzvach týkajúcich sa udržateľného rozvoja väčšinou e, občania a regióny tam e, e, zohrávajú veľmi aktívnu rolu a viacere z týchto víziev sa riešia ambicioznejším spôsobom, teda na úrovni lokálnych a regionálnych vlád. Čiže otázka by bola, ako si myslíte, že tieto lokál, takto lokálna a regionálna úroveň by mohla byť oveľa viac zapojená prostredníctvom európskeho rozpočtu. Mohol by európsky rozpočet stimulovať priamejšiu rolu regionálnych a lokálnych vlád pri rozhodovaní alokácie a vynakladania rozpočtu pri boji proti klimatickým zmenám. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pán Horvát. Uh, thank you, uh, Madam President. Um, you talked uh, about conditionalities in projects.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 Ďakujem pani Dali. Ďakujem pán, pá, pani predsednička. Chcem sa poďakovať za prezentáciu. Budem hovoriť z perspektívy životného prostredia, keďže som členom e, výboru pre životné prostredie. E, v viacero e, legislatívnych návrhoch sa snažia zohľadniť problému, problematiku klimatických zmien. Hlavná výzva, ktorej čelíme my, často je zabezpečiť, že táto legislatíva je v súlade, eh, eh, v súlade s cieľmi Parížskej dohody. Niekedy mám pocit, že nám chýba ambi- chýbajú ambície, aby sme zabezpečili, že finálna dohoda, keď hovorím my, tak mám na mysle tri, tri inštitúcie, my kolektívne sa dohodneme na na tých e, nariadeniach, ktoré majú riešiť klimatické zmeny a myslím si, že je tu nedostatok, teda nedosahujeme to, čo chceme doč- dosiahnuť a tým vlastne nezabezpečujeme riadne opatrenia a iniciatívy. Ak naozaj chceme, aby Európska únia bola klimatickým lídrom a aby e, naozaj niečo zmenila, tak rýchlo e, musíme presmerovať európske fondy No, pokiaľ ide o čistú ekonomiku a klimatické ciele po roku 2020. A myslím, že teraz máme na to príležitosť aj v rámci rokovania o viacročnom finančnom rámci, aby sme to urobili. Čiže mám dve otázky v tejto súvislosti, ktoré by som ktoré by si mohli trošku rozvinúť. Ako Európska únia môže urobiť pokrok a umožniť, aby financie sa dostali do udržateľných postupov a technológií a ako to vidíte v praxi a aké iniciatíve sú nasmerované týmto, do teda tejto oblasti? A druhá otázka je, ako vnímate členské štáty, aby zvýšili spoluprácu, najmä pokiaľ ide o ekologické financovanie, zelené financovanie, aby sa e, zvýšil e, prestup na e, nízkouhlíkovú ekonomiku a odolnejšie ekonomiky. Ďakujem veľmi pekne. A teraz zase dám slovo expertom. Lena sa opýtam, kto sa chce vyjadriť ako prvý. Možno najprv pán Owen. Takže nech sa páči. Nech sa páči. Thank you very much, Madam Co-Chair. Ďakujem, mm, pani podpredsednička. Mm, ďakujem za všetky otázky, ktoré mi boli položené ktoré sú väčšinou určené EIB a síce Monike. Dovolte mi len dve, tri stručné poznámky. Jedna otázka sa týkala toho, aké ponuky dať súkromnému sektoru, ako ho motivovať. To je široká otázka. Ja som hovoril o nejakých určitých predstavách, napríklad vytvoriť e, regulačnú istotu, pokiaľ budeme mať legislatívu na to, aby vydržala treba z do roku 2030 to bude potom samotná ponuka, potom e, čerpanie európskeho rozpočtu. Ako viete, máme na to rôzne investičné fondy, fondy na podporu investícií, ale aj ďalšie nástroje, napríklad e, používanie záruk v niektorej oblasti, máme aj súkromné financovanie na energetickú účinnosť. Toto spravuje EIB, čiže európsky rozpočet môžeme čerpať e, preto, aby sme znižovali riziko, čiže ponuky a regulačná istota. To sú témy, ktoré môžeme použiť, e, aby sme tomu pomohli. Tu, ešte tu bola aj otázka, ako zapojiť aktérov z miestnych a regionálnych e, úrovní. Čiže máme tu program, ktorý spadá pod naše generálne riaditeľstvo, to je program LIFE, a ktorý spája miestne úrovne, ktoré z toho profitujú, napríklad mimovládne organizácie. Hovorí sa o tomto projekte napríklad e, typ Natura alebo rôzne ďalšie tematické projekty, alebo tak na úrovni miest, krajov a regionov. Môžu profitovať tieto úrovne z týchto programov. Preto a niektoré všeobecné ciele sa musia stanoviť na tej najvyššej úrovni, čo neznamená, že by tu nemali zohrávať úlohu aj tie nižšie úrovne. Potom tu máme čoraz viacej ľudí, ktorí sa angažujú na úrovni e, miest, obcí, regiónov, krajov, čiže v týchto otázkach, ako zmierňovať dopady zmien v oblasti klímy a potom aj tie nové technológie a šírenie osvedčených postupov a technológií. Tuto takisto máme program. E, ide o deviatý program, ktorý sa e, z tohto financuje a tu sa snažíme e, to ovplyvňovať určite. Poprvé, tu máme alebo mali sme v minulosti financovanie výskumu, to bude pokračovať a tiež by sme mali zaistiť to, že celý európsky rozpočet bude tak zariadený, aby e, environmentálne a ekologické a sociálne aspekty boli udržateľné. E, nezabudnime, že v konečnom dôsledku ide o implementáciu z DG. Eh, teraz eh, členské štáty a zelené financovanie. Zatiaľ sme na počiatku. Sice máme eh, finančné záväzky, ktoré boli prijaté na začiatku marca. Kolegovia a kolegyne majú v tomto podporu rady a uvidíme, ako sa to rozpracuje. Ale opäť, pokiaľ ide o toto tak e, členské štáty budú musieť tieto naše predstavy, prípadne predpisy realizovať. Ďakujem a teraz odovzdám slovo pani z Katasta. E, ďakujem pekne. Myslím, že sme povedali všetko. Budem sa snažiť e, povedať niečo k tomu poslednému bodu, ktorý tu bol spomínaný. Vráťme sa tak trochu na to, ako pracujeme špecificky v rôznych prvkoch, ktoré sa týkajú trhu, aké sú tieto príspevky, alebo aké sú tie najjednoduchšie interakcie, keď sa snažíme pracovať s našimi klientami my sa snažíme urobiť všetko preto, aby ten message prešla, pokiaľ ide o aktivity v oblasti energetickej účinnosti, čo je zásadné preto, aby stredné malé podniky a takisto stredné podniky mali o tom informácie. Pracujeme e, ako e, finanční sprostredkovateľi, aby sme im umožnili pochopiť, aké sú to aktivity, aké sú lehoty, aby sme zohľadnili aj ich portfólio, ako aj klimatické aktivity ako také. Pracujeme tiež na nástroja vzdelávania po teda na webe. Ide o sociálne aspekty, ale takisto aj environmentálne aspekty, ktoré sa snažíme tam zahrnúť. Toto je to priame prepojenie, ktoré môžeme mať s našimi finančnými sprostredkovateľmi. Ďalej tu máme otázku. nástrojov, ktoré by sme mali bezpečiť, aby sme mali dostatok finančných zdrojov zo súkromnej sféry. Keď hovoríme o tých najjednoduchších, investujeme do fondov, ktoré pracujú v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ktorí pracujú v oblasti energetickej účinnosti. A vidíme, že tam je ten efekt e, sňovej vlastne gule. Čiže umožnilo nám to mať e, takýto pocit e, pevnosti a solidarity k ďalších e, pritiahnuť, ktorí e, by investovali do tohto nástroja. Možno, že je oveľa dôležitejšie pracovať na fondoch z viacerých prstiel, kde naše financovanie, ako aj financovanie ďalších, môže byť zárukou alebo ochranou, ktoré umožňuje ochranu tejto eh, hm, Platí to v prípade energetickej účenosti, Sú to také tie hlavné pilotné projekty, ktoré ako napríklad GE e Available Fund, čiže Fond pre obnovateľné zdroje a energetickú účinnosť. To je totiž to v druhej etape, ktorým sa nám podarilo zmobilizovať investície 20 až 30 násobok nášho pôvodného príspevku. Čiže tých, e, ktorých to zaujíma, tým môžeme poskytnúť konkrétne detaily týchto nástrojov. Pokiaľ ide o celkový finančný systém, Teraz sa vrátim k tomu, čo bolo povedané. Na to máme akčný plán Hlavná činnosť počíva v tom, definovať súbor aktivít, ktoré budú prispievať k našim klimatickým aktivitám. To znamená zmierňovanie dopadu e, zmien v oblasti klímy. Na to máme metodiku, ktorú sme spoločne vyvinuli aj s našimi spoločne o tom vypra- vy- vypracovame správy, ktoré sa týkajú našich aktivít v oblasti ochrany klímy a my chceme teda aj naďalej ako EIB k tomu pristupovať týmto spôsobom. Potom konkrétna otázka, ktorá sa týka Volkswagenu. V tejto situácii, ktorej došlo ku podvodu, áno, to je konkrétna kauza, a banka aplikovala všetky opatrenia a všetky ponuky požička bola vrátená, žiadne ďalšie požičky nezvažujeme, že by sme poskytli. Takže teraz zanalizujeme ďalšiu potenciálnu aktivitu tejto banky. Takže toto sú také špecifické aktivity. A pokiaľ ide o všetky tie miestne úrovnie, tých e, miestnych aktérov. Áno, obce, miest, mesta a tak ďalej hrajú zásadnú úlohu, nielen regióny, ale aj tie lokálne subjekty alebo orgány alebo organizácie. Skutočne sa nad tým uvažuje aj v rámci angažovania, v rámci COP21, boli tam súkromný e, sektor, e, zastupcovia miest obci. Preto je dôležité to, aby miestna úroveň bola zapojená a práve aj na tejto úrovni sa dosť investuje do týchto opatrení. Združujúcich alebo znižujúcich e, dopady v oblasti klímy. Tam máme tie iniciatívy Urbis, kde sa snažíme eh, na tej miestnej úrovni pracovať s týmito miestnymi aktivitami a existuje veľa tých partnerských vzťahov, ktoré poznáme s, s rôznymi aktérmi z medzinárodnej scény. Čiže je tu naozaj veľká spolupráca, kde sa snažíme definovať aj tie úlohy a pridanú hodnotu a komparatívnu výhodu, ktorú majú tieto rôzne entity Napríklad e, mali by hrať väčšiu úlohu v prípade politik, v prípade investičných programov, v prípade investičných projektov a finančných nástrojov. To, čo potom mobilizujeme v rámci súkromného sektora. Bola tu potom ešte otázka na kondicionalitu. My máme dosť úspešné klimatické portfólio práve kvôli tomu, že spoločne sme definovali aj tú hm, podmienku a spoločne sme definovali aj tie tematické aktivity, nie len, že chceme stanoviť cieľa, ale zase nechceme pracovať aj s expertami z daného odvetvia, s bankármi a ide o to, aby sme správne formulovali otázky, aby táto dokumentácia bola správne pripravená, o ktorú sa opierate, ten návrh na projekt, aby to bolo všetko dôveryhodné. A všetky naše účty, všetko, čo sa týka klímy, všetko to je evidované a my si myslíme, že tá miera toho zhodnotenia, tej kontroly, to je ďalší dôležitý prvok. My vieme, že si musíme dávať pozor a robiť veci seriózne. Teraz, do budúcna, je to tak, že keď realizujeme analýzu tohto nášho portfólia, nielen, že sa pozrieme eh, späť, ale pozrieme sa aj do budúcna na naše ďalšie príležitosti, urobíme si analýzu všetkých sektorov, kde ešte priestor na trhu a to bude dôležitý dokument. My chceme identifikovať to, čo chýba a zamerať sa na <clears throat> adaptáciu, či je nejaký hm, nástroj, či už je to akýkoľvek druh, čo by mohlo pomôcť veci zmeniť. A posledná poznámka sa týka toho, že chceme podporovať postup hlavne v rámci toho, že sa teraz zameriavame na dopad na prostredie, spoluprácu s komisiou. To je pre nás to zásadné, napríklad tá finančná facilita, to začalo v malom a teraz financujeme naozaj projekty, ktoré riešia adaptáciu. My sa snažíme nájsť eh, nové cesty, spôsoby, ako nalákať eh, nové súkromné subjekty a vytvárame také modely podnikania, ktoré by boli prínosné. A to je to, čo nakoniec presvedčí trh, pretože všetci pochopia, že sa to vypláca a potom budú do toho investovať a potom to zaujíma aj tých ostatných. Čiže toto je, je taký model a dúfajme, že budeme aj tento model postupu používať mimo EÚ. Hmm, dúfam, že som zodpovedal všetky otázky. Ešte nie celkom. Chcel som sa pozastaviť nad tým, e, pretože ste nehovorili o možných nových čistých zdrojoch, pretože keď spomíname finančný rámec, viacročný finančný rámec, tak spomíname takisto aj nové, pardon, vlastné zdroje. A vy ste, pani, spomínali práve ten nástroj alebo tú páku, ktorá by mohla presvedčiť aktérov, aby toto využívali. Neviem, či uh, uh, fiskálny systém by nemohol pomôcť tomu, aby sme presmerovali práve toto, a, eh, tento cieľ, toto nasmerovanie, pokiaľ ide napríklad o daň eh, z paliva. Aký je váš názor na trh s palivami v rámci Európskej únie, pretože toto isté máme v rámci všetkých členských štátov EÚ. Či by toto nemohol predstavovať určitú páku, ktorú potrebujeme. Ale chcel by som mať vaše stanovisko aj ku kontrastu, ktorý existuje medzi daňovým systémom, medzi fiskálnym systémom pokiaľ ide o energie na národnej úrovni a fiskálnym systémom, pokiaľ ide o medzinárodnú oblasť. Myslíte si, že dlhodobo môžeme vylúčovať e, fiskálny systém, e, napríklad e, daň z paliva, pokiaľ ide o letecký priemysel a tak ďalej, pričom v protiklade s dopravou na krátke vzdialenosti. Tam to, táto je zaťažená práve ťažkým zdanením. Podľa mňa tu máme prepojenie medzi viacročným finančným rámcom a vytvorením nových vlastných zdrojov. My sme vytvorili úplne úzke prepojenie. Nemyslíte si, že v rámci no, toho postoja, ktorý by ste chceli zaujať, práve fiskálny, alebo teda daňový systém by, nemal by nemohol byť tou uh, pákov, ktorú si želáme takým tým stimulom, aby sme troška pohli eh, to chovanie iným smerom. Ja si myslím, že toto je otázka, ktorú by sme mohli všetkým dnešným panelistom položiť. Ale mm, pán Owen, ak by ste chceli sa vyjadriť. Áno, áno, áno, ja sa veľmi stručne k tomu vyjadrím. Veľmi pekne ďakujem za túto otázku. Myslím si, že predovšetkým je potrebné povedať, že 14. februára v tom oznámení tam boli uvedené aj tie nové vlastné zdroje, ktoré sa týkali napríklad DPH, potom konsolidovanej spoločnej dane z podnikov a potom z daňovanie centrálnych bank, ktoré vydávajú peniaze. Takže toto všetko bolo mm, popísané, takže je to jasný fakt. Keď Veľká Británia z EU vystúpi, tak budeme mať značnú dieru v rozpočte, budeme potrebovať financovanie e, ktoré vlastne výdavky ostávajú také isté. Takže ja to vnímam takto, že je potrebné ešte mnohé záležitosti prediskutovať. To robia moji kolegovia v komisii, pokiaľ ide o nové vlastné zdroje. A presne o týždeň má výjsť tento VFR, takže mm, musíme to zvážiť. Zvážili sme aj dane, ale potom je tu veľmi veľa problémov, ktoré sa týkajú takejto metodologickej práce. Ako hm, Ako to urobíte? E, uberiete to jednej krajine, pridáte druhej, čo urobíte? Takže toto je veľmi komplikované, napríklad aj keď budeme mať to obchodovanie Zulikom v rámci e, Európskej únie, no a potom zdaňovanie palív vo všeobecnosti, zdaňovanie palív, tomu komisia nikdy nebolo priamo na, priaznivo naklojená, ale e, potom sú tu aj medzinárodné záležitosti, k e, medzinárodné dohody, kakská dohoda, to sa týka leteckej dopravy. Takže bude si to vyžadovať aj tieto medzinárodné dohody, ktoré sa týmto zaoberajú. Takže môžem povedať, že keby sme zaviedli novú európsku daň, moje obmedzené znalosti v tejto oblasti hovoria, že bude si to vyžadovať jednohlasnosť na rade. Áno, samozrejme, bez pochyby, ale ak, ak keď budeme k tomu pristupovať takto, samozrejme nikdy nič sa neudeje. My musíme sa pozrieť na túto diskusiu, napríklad musíme nie len zamerať sa na firmy, ale ide o to, aby sme aj sa pozreli na CO2, lebo tu ide o to, aby sme implementovali Parížskú dohody. dohodu. Musíme zohľadniť to, ako sa svet vyvíja, pretože inak eh, tento materiál sa nikdy nepohne vpred. No a samozrejme potom v Paríži môžeme vydávať pekné deklarácie, môžeme o tom pekne hovoriť, ale nič sa nezmení. Európska únia bude naozaj bez, bezmocná. Áno, musíme presvedčiť radu, aby postupovala veľmi eh, revolučne. My na našom výbore si už dlhú dobu, eh, dlhú dobu vyžadujeme podklady, ako sa využívali tieto príjmy ZTS, e či sa využili na environmentálne projekty ale vieme, že pokiaľ ide o rozpočet, rada veľmi málo prezradí alebo si ho ponecháva pre seba, takže musíme dúfať, že sa veci zmenia. Pani Skatasta, chcete sa k tomu vyjadriť? Áno, ja odpoviem po francúzsky, pretože odpoveď, otázka bola položená po francúzsky, takže veľmi rada odpoviem. Ja by som povedala nasledovné. Európska investičná banka je tak povediac príjimateľom politiky, takže odpoveď na vašu otázku vám skôr poskytne komisia. Ja vám môžem povedať len nasledovné. Spoločne s ostatnými multilaterálnymi bankami Pracujeme v pracovnej skupine na článku 6, teda Market-Based Solutions, trhové riešenia, a snažíme sa o konkrétne stanovisko, ktoré by sme chceli vydať v krátkej dobe, e, aby sme spolu koordinovane postupovali s ostatnými bankami. Ďakujem veľmi pekne za vašu účasť na tomto paneli. No a teraz, pán Arčují, by som odovzdala predsedníctvo vám. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedníčka. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz mne pripadla táto čest predsedať ďalej. E, panel 2. V paneli 2 ide o integráciu klimatických e, úvah do viacročného finančného rámca po roku 2020 a čo sme sa poučili z týchto priorít, prierezových priorít e, vo viacročnom finančnom rámci po 2020, čiže do roku 2027. Teraz by som dal slovo prvému expertovi, pán Joan Urel z generálneho riaditeľstva BAČ. Nech sa páči, pán Urel, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, veľmi pekne ďakujem za vaše pozvanie. Ja by som vás pozdravil v mene DG Budget a mám niekoľko priesvitiek, aby som moju krátku krátku prezentáciu týmto podložil. Môj kolega pán Owen z DG Klima sa zameral na politické priority, na politiku a ja by som sa teraz obmedzil na rozpočtové aspekty, pokiaľ ide o klimatický mainstreaming, pokiaľ ide o rámec. Európska únia sa zaviazala toto financovať na 20 celkového rozpočtu VFR. A teda je tu náš e, cieľ, e, je klimatický klimatické zameranie, o čo tu ide, keď to preložíme E, tak to znamená trošku viac ako 200 miliárd eur z celkovej jednej e, triliardy, ktorá na rok 2020. Pokiaľ ide o e, záväzky, Takže viazané rozpočtové prostriedky. Najprv by som sa vyjadril k metodológii. Predovšetkým je dôležité vedieť, že komisia meria a sleduje vstupy. Teda, čo sa minulo na takéto klimatické aktivity. Skôr teda na tie vstupy ako výstupy a teda tú metódu, ktorú komisia využíva na vysledovanie týchto tzv. CE výdavkov na klimatické zmeny. Tu sme e, postupovali podľa e, ukazovateľov OECD, tu aby sme toto prispôsobili rozpočtu Európskej únie. Takýmto spôsobom komisia využíva všeobecné smerovanie a tu využívame tieto klimatické ukazovatele, ktoré rozlišujú medzi primárnymi a signifikantne mm, viazanými výdavkami na klimatické zmeny a tuto máme 0%, 40% alebo 100%. To sú tie hodnoty, ktoré sa týkajú výdavkov na klimatické zmeny. Táto všeobecná metodológia je potom príjmaná na konkrétne programy a tuto máme implementačné postupy, rôzne implementačné pôsoby. Záverom však je povedá, e, tiež je zároveň dôležité povedať, že presný Presná miera výdavkov sa nedá odhadnúť 100% presne a to sa týka aj týchto ukazovateľov, skutočných ukazovateľov, čiže je to odhad, ktorý musíme len obozretne interpretovať. Takže pozrime sa na e, výdavky, ktoré sú uvedené v tomto VFR medzi v roku 2014 až 2017 začal by som týmto obdobím výdavky eh, predstavovali priemerne 18 európskeho rozpočtu. No a v súčasnom v súčasnej predpovedi na roky 2018 až 2020 sa predpokladá s nárastom v prvých štyroch rokoch na 19,7 za posledné 3 roky VFR. Celkovo teda, celkovo sa predpokladá, berieme do úvahy aj e, túto časť, ktorá sa týka predpovede, keď to vyjadríme vo viazaných rozpočtových prostriedkoch, môže to predstavovať 18,8 prostriedkov, čiže niečo pod 19 a keď by sme to správne zaznamenali, aby sme dosiahli tých 20 poukazuje to na to nie len, že sme na, nasmerovaní správne, ale že sa po poberáme správnym smerom. Keď sa potom podrobnejšie pozrieme na tieto výdavky na klimatické zmeny podľa jednotlivých programov. Ospravedlňujem sa, že je tu tak veľa čísel, ale ja som to vnímal tak, že členovia tohto výboru majú záujem na týchto podrobných informáciách podľa jednotlivých rokov a jednotlivých finančných fondov. Takže keď sa pozrieme podľa jednotlivých fondov, tak najväčšie, e, najväčšie prostriedky sú v okruhu 1B a 1A a hlavné zložky, ktoré prispievajú k týmto klimatickým výdavkom, je Európsky poľnohospodársky fond na rozvoj vidieka, ktorý predstavuje 28 celkového, potom EAGF, tam je 23%, potom je to 1B, čiže kohezné štruktúrálne fondy, e, potom ERDF prispieva 18% a kohezný fond 9%, potom máme pod 1A okruhom máme nižšie percentá, ale tiež závazné zmeny. Je to horizont 2020, 8% celkového a potom e, nástroj na prepájanie Európy 1A 6%. No a potom ostatné okruhy, ktoré prispievajú 7 až 8 percentami a potom 1A a 1B, keď sa prespoja, tak je to 90 týchto klimatických výdavkov a celkovo práve okruh 2, teda rozvor vidieka a Európsky garančný poľnohospodársky fond predstavujú asi 50 celkových výdavkov. Toto predstavuje jasné navýšenie, keď to porovnáme s predchádzajúcim VFR. A tak, ako už povedal pán Owen, tak je tu aj program LIFE, ktorý je program, ktorý, je, ktorý tu hrá dôležitú úlohu. Takže teraz by som prešiel na krátke hodnotenie aby som v krátkosti zhodnotil výsledky a metodológiu, celkovo si komisia myslí, že výsledok bude pozitívny, pokiaľ ide o CE. No a potom, keď sledujeme tieto e, výsledky, ktoré hodnotili externí konzultanti, pozitívne hodnotili aj konzistentnosť, aj metodológiu. Hlavným cieľom stanoviť si takéto relevantné ciele je stimulácia integrácie takýchto úvah do celkových úvah. Berieme do úvahy aj to, čo som povedal predtým. Je jasné, že toto sme dosiahli a že sme na správnej ceste. Keď porovnáme týchto 19, temer 19 ktoré očakávame, e, že budeme realizovať v súčasnom VFR, takže temer 19 keď to porovnáme s predchádzajúcim VRF, kde priemer bol len 7 vidíme, že je to menej ako polovica. čo sme sa poučili. Jedna vec, ktorú sme zaznamenali a všimli si je, že napríklad cieľ, ktorý sa týku k horizontu 2020 35 to sme nedosiahli a momentálne očakávame vo VFR um, 30 až 31 klimatických výdavkov a to je preto, pretože niektoré zložky programu sú nepredvídateľné, takže úvahy do budúcnosti sú také, že tieto ciele, ktoré sa týkajú CE, by sa už nemali zameriavať na jednotlivé programy, A vieme si predstaviť, že aj program LIFE by e, v tomto ohľade mohol hrať dôležitú úlohu v budúcnosti, pokiaľ ide zameranie sa na tieto výdavky. No a pokiaľ ide o metodológiu komisie, je to perfektné? Predpokladám, že nie. Všetko možno kritizovať, všetko možno vylepšiť, všetko sa dá zlepšiť ale akákoľvek reforma metodológie, ktorú momentálne komisia využíva, by si vyžadovala komplexné zhodnotenie a ak by tu boli nejaké nové návrhy, tie by bolo potrebné preskúmať vo svetle prípadnej administratívnej záťaže a teda všeobecná zhoda panuje v tom, že to musíme všetko zjednodušiť, takže aj toto si je potrebné uvedomovať. Takže aby som uzatvoril túto moju krátku prezentáciu, ten úspech alebo zlyhanie mainstreamingu možno odhadnúť len na základe väčších, eh, väčších sum údajov a dlhšom časovom období. Ako som už povedal na predchádzajúcej diskusii, očakávame teraz balík toho konkrétneho návrhu. Je to balík, ktorý by mala komisia e, prijať a zverejniť 2. mája. Ako iste viete, nemôžem predbiehať udalosti, nemôžem nič odhadovať, zložky tohto návrhu. E, takže len aby som odpovedal na tú pripomienku, pokiaľ ide o nové vlastné zdroje, môžem vás ubezpečiť, že toto posolstvo parlamentu E, že sme si vypočuli, porozumeli a naozaj sa tomu budeme starostlivo venovať pri príprave ďalšieho BFR. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán Ovan, A vedzte, v tom nasledujúcom vianočnom finančnom rámci bude jedna rubrika, ktorá bude venovaná len otázke klímy. Dobre, takže môžete na túto otázku zodpovedať. O chvíľočku ešte predtým odovzdám slovo pánovi Vin Ovanovi, ktorý je členom dvoru auditorov a ktorý tu prichádza z Luxemburgu, aby sa nám k tomu vyjadril. Ďakujem pekne, pán predseda, za to, že mám možnosť aj ja sa s vami podeliť o výsledky našej práce. Tiež mám niekoľko priesvitiek. Najprv budem hovoriť o e, tom, ako by sme mali minimálne 1 euro rozpočtu vyminúť na klimatické dohody. A tiež vás poinformujem o tejto správe, ktorá bola zverejnená v septembri 2017, pokiaľ ide o tých 1,5 Keď sa pozrieme na ten cieľ, Eh, tieto klimatické zmeny. Takže tu sa musíme pozrieť na to, ako túto dosiahnuť pridanú hodnotu. Hovorilo sa to o tých 20 tých 200 eh, tisíc miliard eur v októbri 2015 a vo februári 2016 sme sa venovali SPP, Koezným fondom v Poľsku, v Nemecku a Rumunsku kohezii, vo Francúzsku a Španielsku SPP. No a potom v rámci Horizontu 2020 rybolovu a programu LIFE na úrovni komisie. Neskúmali sme eh, potenciálne ne, nedobré reakcie na životné prostredie alebo aj nie neklimatické dopady rozpočtu. No a potom sme tu mali výdavky mimo rozpočtu, napríklad EIB, tiež spadalo pod toto a tiež sme sa nevenovali súčasným výdavkom a teda vydavky v súčasnom rozpočte. Takže my sme zistili, že prebiehajú ambiciozne práce, že bolo dosiahnutého pokroku a musíme nájsť lepšie financovanie, najmä v RDF a koheznom fonde ale v oblasti poľnohospodárstvu, poľnohospodárstvu, rozvoja a rybolove. Tam sme nemali žiadne posuny k, k klimatickým zmenám a tiež e, vý, vývoj, tiež tých 35-percentný cieľ. Takže podľa komisie to proporcionálne prerozdelenie sa narastlo od rok, v rokoch 2014 až 2016. V roku 2016 bol tento cieľ prekročený, ale na roky 2017 a 2018 tieto odhady sú nižšie a 18,8 sa bude e, vydávať priemerne v rokoch 2014 až 2020, keď to porovnáme s tým, 11 až 12 miliardami eur. No a samozrejme toto sú čísla komisie, čo môže jasne poukazovať na tom, že to bolo nadhodnotené, takže my sme túto metodológiu komisie analyzovali a naznačili, kde si myslíme, že ich metodológia nedodržiavala medzinárodné Mm, e, usmernenia, napríklad mm, v polnohospodárstve to bolo nižšie ako celkovo potom priame platby, platby kde si to vyjadruje, vyžaduje e, opodstatnenie, keď tam e, bola e, suma okolo 9 miliárd a asi 24 miliárd eur to bolo v rozvoji vidieka, teda nebolo to dostatočne prerozdelené medzi jednotlivé opatrenia a podobné záležitosti sme videli aj v RDF a koheznom fonde, kde mm, sme uplatnili podrobnejší prístup bez nejakej e, nadmernej e, byrokratickej záťaže, čiže do budúcnosti sa to dá zlepšiť. A keď sa pozrieme na súčasný VFR, tu máme ciele a opatrenia, ktoré už existujú a mali by sme preformulovať tie opatrenia, ktoré už existujú a mohli by sme e, napraviť e, tieto nadmerné odhady do budúcnosti. A keď sa pozrieme na greening SPP a tiež základné mm, platobné režimy z decembra minulého roku a marca tohto roku, No a potom celkové financovanie z februára tohto roku a potom tiež e, dokument z marca o budúcnosti SPP. No a teraz tu mám ešte jednu správu, ktorá sa týka 35-percentného cieľa a my Predpokladáme, že tento e, polovica e, finančných prostriedkov z vývoja sa minie na tieto ciele. Takže čo možno povedať? Ten začiatok bol dobrý, ale do budúcnosti si to bude vyžadovať zlepšenie. Je potrebné zlepšiť aj štruktúru výkazníctva a keď sa plánujú prípadné e, príspevky z každého rozpočtového riadku, takéto plány sa musia zakladať na robustnom e, plánovaní, pokiaľ ide o tieto príjmy. Odporúčanie číslo 4 je potrebné zlepšiť tie nadbytky v RDF, EEF a, a potom 5 tie očakávané príspevky možno nedosiahneme a preto komisia by mala vypracovať akčný plán v tejto oblasti, aby e, sa to dobehlo. Šiesté odporúčanie komisia by mala úzko spolupracovať v riadení tohto s členskými štátmi, aby sme mali dobré monitorovanie e, súčasného plánu a tiež sa musíme zamerať na výsledky a ukazovatele výsledkov a to môže tiež prispieť k dosahovaniu cieľov, napríklad zníženie emisí skleníkových plynov a to je súčasť tohto výkonu, ktorý sa zameriava na budúcnosť a tiež uľahčovať výmenu skúseností a informácií a potom sedem. Mali by sme identifikovať tie oblasti, kde ten potenciál nie je využitý, ako napríklad Európsky sociálny fond a mali by sa vypracovať akčné plány na zvýšenie príspevkov. Komisia a členské štáty by sa mali viacej zamerať zamerať na polnohospodárstvo, rozvoj vidieka, rybolov, tým, že vyvinú nové opatrenia alebo hm, preformulujú staré opatrenia. Takže my máme trošku spekni, spek, skeptický náhľad ale tá správa je stále v platnosti a hovorí, že je tu naozaj E, závažné riziko, že tieto ciele nesplníme. Bol dosiahnutý určitý pokrok, ale v tých kľúčových oblastiach všetko beží po starom. Komisia a členské štáty by mali využiť všetky možnosti, aby sa zamerali viac na tieto klimatické akcie. E, pokiaľ ide o revíziu e, akcií EÚ energii a klimatických zmenách z minulého septembra. To bol prehľad všetkých našich relevantných auditov počas uplynulých 5 rokov a e, národných auditorských inštitúcií v rámci celej Európskej únie. Keď sa pozrieme do budúcnosti, tento graf ilustruje zvýšenie úsilia potrebného pre um, emisie, uh, klimaticky, teda emisie um, skleníkových plyov, aby sa znižili emisie o 20 až 40 uh, do 20, 2050, aby sa to znižilo o 80 a 95 uh, tam vidno e, historické emisie. Stojí za zmienku, že sme znížili emisie asi o 1% na, ročne počas 15, 15 rokov až po rok 2015 podľa Európskej environmentálnej agentúry, aby sme dosiahli celý 2030, budeme musieť zvýšiť mm, tento ročný priemer na 1,5 inými slovami 15 viac, než sme urobili do roku 2015 a nad rámec 2030 tá miera zníženia bude musieť byť 3 až 4 krát vyššia než ako tento 1% priemer, aby sme docieli, dosiahli cieľ 2050, čiže ako výsledok ciele EÚ nebudú dosiahnuté bez signifikantných dodatočných úsilí a to by si bude vyžadovať radikálne zmeny vo všetkých sektoroch ekonomiky a väčšie zameranie na to, čo sa dá urobiť tak, vo verejnom a súkromnom rozpočte. Čiže v tomto duchu som vďačný obidvom výborom za dnešnú diskusiu, ktorú môžeme uvítať. A v posledný slajd myslím si, že musíme sa zamerať aj na e, výzvy financovania v širšom kontexte. E, e, naša revízia identifikovala sedem víziev, e, ktoré sme ponechali na vysokej úrovni, aby sme informovali súčasnú legislatívnu diskusiu v parlamente aj inde. Vidíte, že financovanie, ktoré je zvýraznené, je jedným zo siedmých víziev, ale nemalo by sa to vnímať izolovane od tých šiestich ostatných, keďže všetkých sedem víziev je nevyhnutných a sú navzájom prepojené. Napríklad je rovnako dôležité pre vás, E, zákonodarcov, aby e, sa správ, vytvoril správny regulačný rámec v kontexte vašich um, aktivít, pokiaľ ide o zvažovanie legislatívy tzv. zimného balíka pre energetiku a príslušnej klimatickej uh, legislatívy pre energetickú tranzíciu, aby sa podporili ďalšie prípadné um, súkromné investície a aby sa vytvorili správne stimuly. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujeme pekne, pán Oven, za túto prezentáciu. E, vy ste k tomu vypracovali audit a k určitým bodom máme napriek tomu určité pochybnosti. Také neuzatvorené veci. Čiže tá prezentácia bola síce veľmi pekná, ale taká troška podozrýva e, e, z takých kozmetických úprav a e, preto budeme o tom hovoriť aj o chvíľočku. Teraz odozdám slovo pánovi Markusovi Twinningovi, ktorý je koordinátorom pre Climate Action Network Can Europe. Nech sa páči. Mr. Chair. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dobré popoludne, dámy a páni. Som tu dnes, aby som vám uh, uh, dalo také e, čítanie medzi riadkami, e, predovšetkým, keďže sa pýtame, e, koľko toho týchto opatrení sme dnes videli. Ja som sieť klimatických akcií, to je sieť 50 skupín v rámci celej Európy. Naša misia je zabraňovať nebezpečným klimatickým zmenám a z tohto pohľadu sme sa, pohľadu sme sa zamerali na viacročný finančný rámec teda na viaceré programy a identifikovali sme množstvo nevyužitého potenciálu, ako rozpočet môže lepšie zohľadňovať klimatické zmeny. E, zobrali sme si ponaučenia e, z tohto, čo sme e, preložili do vízie ďalšieho viacročného finančného rámca, čo vám chcem prezentovať. Naš, naša úloha v rozpočtovom výbore Parížská dohoda článok 2 si vyžaduje finančné toky E, ktoré by mali pomôcť e, zastaviť klimatické zmeny a európsky rozpočet, tak akýkoľvek rozpočtový výdavok musí byť e, preskúmaný, či je teda kompatibilný s Parížskou dohodou. Takže toto je náš výchozí bod. Kolega z auditorského dvora už sa už nám ukázal, že vlastne s čím bojujeme. Musíme znížiť, dramaticky znížiť E, emisie skleníkových klinov, ktoré vytvára človek, chceme e, dosiahnuť 20-percentný e, cieľ. Počuli sme, že 40-percentný cieľ sa nedosiahne v súčasnou mierou redukcie a vieme, že sú potrebné oveľa väčšie úsilia, aby sa dosiahol cieľ 80 až 90 zníženia. No a teraz ukážem vám, že tieto zrýchlené úsilia, ktoré sú potrebné, môžu byť e, vyriešené na základe rozpočtu. Tvrdíme, že klimaticky um, zohľadnený rozpočet môže tieto zmeny urobiť hladšie a priniesť tie inputy, ktoré sú potrebné, aby e, emisie skleníkových plynov v Európe e, boli znižované. Toto sú emisie skleníkových plynov na sektor v Európe v roku 2015. Takže E, toto je to, s čím bojujeme. A ako vám ukážem, všetky tieto sektory e, sú teda oprávnené pre fondy EÚ a niekedy toto je, rozhoduje o budúcom, rozhod, e, o budúcom vývoji tohto sektora. Kohezná politika je najdôležitejšia. Ako sme počuli, komisia predloží návrh začiatkom mája, ale rozpočet samozrejme pozostáva z jednotlivých programov a legislatíva o koheznej politike e, e, príde koncom mája a legislatíva a potom tie programy, tam sa urobí rozhodnutie, či e, financovanie koheznej politiky sa dá do spalovania odpadov alebo recyklácie. Financovanie koheznej politiky v súčasnosti v rámci koheznych krajín financuje cestnú, infraštruktúru, cestnú infraštruktúru v dopravnom sektore. Ak chceme znižiť zvyšujúce sa emisie v dopravnom sektore, je potrebné urobiť rozhodnutie, aké sú priority a podmienky pre budúce financovanie. Je to základná infraštruktúra, alebo sú to tie opatrenia, ktoré e, posilnia udržateľnú mobilitu a e, tranzíciu pre tovary a ľudí. Kohezná politika to je investovanie do a opatrení energetickej efektívnosti v budovách. Budovy s 12 e, musia e, znižiť emisie e, skleníkových plynov. Hovorím o vykladzovaní a kúrení a neskôr uvidíme, že je tu obrovský potenciál pre zvyšovanie financovania v, tejto oblasti. Ďalší príklad. Ehm, nástroj na prepájanie Európy. E, momentálne vidíme prekážku, e, presun e, do plynového sektora. Dvakrát toľko plynu sa financuje v porovnaní s, s, elektrickými, s elektrínou. Vieme, že problém na trhu s elektrínou je, že nedostaneme vietor z juhu, nie, vietor z juhu, a, teda zo severa a slnko z juhu, pretože nám chýba Um, ju elektrické cesty. Toto je prípad pre um, uh, nástroj na prepájanie Európy. Budeme potrebovať vzorec, ktorý pomôže znížiť uh, CO2 a iné ako CO2, čiže tu je potrebné urobiť rozhodnutie čoskoro. Výskum a inovácie. Prvýkrát máme emisie skleníkových plynov, ktoré sa zvyšujú um, v priemysle. Ak Európa chce byť priemyselným lídrom, pokiaľ ide o čisté technológie v, in, v priemyselnom prechode, tak je to program výskuma inovácie, ktorý musí k tomu prispieť. Chcel by som sa teraz trošku zamerať na koheznú politiku ako hlavný investičný nástroj pre tieto sektory, ktoré spadajú pod rozhodnutie o zdieľaní úsilia. Viem, že vo viacerých krajinách financovanie koheznej politiky je hlavný finančný nástroj pre verejné investície. Toto je podiel štrukturálnych fondov a teda verejné teda európske fondy tam tvoria až 40 Je tam, sú tam rámcové rámcové pôžičky od EIB, čiže Európske fondy sú naprogramované v týchto regiónoch a vynakladané v týchto regiónoch. Toto je spôsob, ako ekonomická štruktúra tých regiónov sa bude vyvíjať. Toto je priemer všetkých krajín. Je to rozdelené teda, ako sa vynakladajú financie e, e, koheznej politiky. Máme tu obchodnú e, oblasť, sociálna eklúzia, zamestnanosť a, a tak ďalej. Takže keď, si, keď sa na to pozrieme trošku podrobnejšie, na tých 8 v e, oblasti energie, tak vidíme, že je tu ešte stále plyn vo fosílnych palivách, čo nie je kompatibilné s Parížom. Najväčší podiel e, e, spadá na energetickú efektívnosť, ale napríklad Inštitút pre výkonnosť budov ukazuje, že e, celkovo asi 4 financovania koherentnej politiky e, je e, v sektore budov. Tam je obrovský potenciál. To isté, keď sa pozrieme na hardware um, prechodu na čistú energiu. Tu vidíme podiel pre obnoviteľné zdroje energie a inteligentné riadenie elektriny v rámci všet, celej koheznej politiky. Tam, tam vidíme 5,4 pre najväčšieho recipienta Ehm, pres, prechod ehm, do čistej ehm, energie nie je priorita, keď sa pozrieme na alokáciu v koheznej politiky. Keď sa pozrieme na dopravný sektor, 20 koheznej politiky s poznámkou, e, že e, rekonštrukcia ciest tam nie je oprávnená, čiže veľká časť tohto nejde na cesty, teda rekonštrukciu ciest, predstavu ciest, čo je nie je nevyhnutná. Ale otázka je, kde je to financovanie alebo kde sú prí, e, finančné prostriedky pre prechod, f, teda pre mobilné riešenia, riešenia mobility. Tam sú tie mestské oblasti a treba sa zamerať na e, prepravu tovarov. Takže toto je nástroj na prepájanie Európy v doprave. Tam sa financujú najmä e, železnice a máme viac, dvakrát viac e, plynovodov ako e, elektrických vedení. Potom podpora fosílnych palív. Máme tu plynovú infraštruktúru, 2 miliardy, rečník hovorí veľmi rýchlo, tu je 20 na 20 e, klimatické opatrenia, 106 miliard je v spoločnej polhospodárskej politike. Naozaj musíme zohľadniť klimatické akcie, ktoré zlepšujú e, klimatické opatrenia a zvyšných 40 miliard to je železničná infraštruktúra. Toto je dôležité, ale znovu, keď sa pozrieme na hardware, eh, eh, prechodu mobility, energetického prechodu, tak je to priestor pre zvýšenie financovania. Čiže naozaj sa musí, musíme si uvedomiť greenwashing. Takže musíme vylúčiť plynovú infraštruktúru a vidíme, že je tu obrovský potenciál v kľúčových sektoroch a v kľúčových regiónoch. Čiže ako sa tam dostaneme, musí mať, má mať vyššie e, klimatické ciele, o tom sa už diskutovalo. Na to musíme zlepšiť um, výkonnosť eh, klimatických opatrení, eh, distribúcia, eh, inteligentná elektrína, potom metodológia ehm, na meranie výkonnosti. Po druhé, musíme zabezpečiť, aby celý rozpočet bol klimaticky, teda v súlade s klímou a mali by sme umožniť e, investície do dopravy pre znižovanie e, skleníkových plynov, e, dekarbonizácia v priemysle a v neposlednom rade musíme zabezpečiť, aby financie EÚ boli koherentné s tým, čo vynakladajú členské štáty a tu musíme zvoliť dlhodobý systematický prístup. Ďalšia príležitosť pre členské štáty to sú národné energetické a klimatické plány 2030 a tu sme urobili prepojenie, ktoré posilňuje záväzky členských, prísluby členských štátov, pokiaľ ide o ich klimatické ciele, rezerva výkonnosti alebo e, stimuly, ktoré by viedli k vyšším ambíciám. No a už sa dostávam k záveru. Rozpočet je nižší, keď to porovnáme s inými finančnými tokmi, to je dôležité pre štyri kľúčové sektory. Polhospodárstvo, e, doprava, energia a e, mestský život. E, kľúčové príjmacie regióny sú menej vyvinuté regióny na východe. Je tu nevyužitý, signifikant nevyužitý potenciál pre zvyšovanie klimatických opatrení krokov. Nemusí to byť revolučné, musíme, môžeme stavať na existujúcich štruktúrach ako, ako Eh, eh, teda eh, stimuli, kondicionality a strategický a operatívny link pre národný energetický a klimatický plán na rok 2030. Okay. Ďakujem pekne. Toto je veľmi <clears throat> voluntaristické, optimistické nahliadanie, pretože nám tu zastáva dosť značný priestor, ako ísť ďalej. Dobre, prejdeme teraz k jednotlivým otázkám. Tí, ktorí by chceli zareagovať na tieto tri príspevky, ktoré vyjasnili veľa vecí, chcem poďakovať a zablahoželať všetkým z našich rečníkov za ne. Kto by? Prvý sa chcel vyjadriť pán Howard. Okay, um, several things come out of this. Ďakujem. Poprvé, správe ehm, ehm, dvora auditorov. So záujmom som si prečítal ehm, teda eh, postrehy, eh, pokiaľ ide o eh, polhospodárstvo, pokiaľ ide o neefektívnosť tohto ekologického financovania. Toto je otázka, teda ak som tú správu správne pochopil, tak tam išlo o to, že Čiže vo viacerých e, inštanciách to je podpora e, pre také e, polnospodárske metódy, ktoré už existujú. Čiže pokiaľ ide o samotný efekt, transformatívny efekt, o čo by sme sa mali usilovať s týmto financovaním, tak tým vlastne to veľa nedosiahlo. E, otázka, či som to správne pochopil a ak som to nepochopil správne, tak aké opatrenia by sme asi mali prijať? Po druhé, v oblasti e, zohľadnenia potenciálu e, transformatívneho financovania v oblasti dopravy, teda dopravné siete a dopravná politika. Nie je to tak, že sú to dopady pokiaľ ide o e, dopravné siete, čiže investície vyžadované do nových distribučných mechanizmov, aby sa umožnili elektrické vozidlá, aby teda efektívne mohli fungovať, že to je veľmi signifikantné. No a teda alternatívne ako e, by sa to efektívne dalo zrealizovať v rámci tohto rozpočtu. Ďalšia oblasť, pokiaľ ide o koheznú politiku, aký je rozsah e, e, stanovovania rozpočtu, pokiaľ ide o e, prechod od uhlovodíkov. A ďalšia otázka, to je skôr adresované na komisiu. Zdá sa mi, že čo robíme, je to, že vidíme, že teda snažíme sa vyčleniť túto sumu v rámci rozpočtu alebo túto sumu v rámci viacročného finančného rámca, ktorá sa zameria na financovanie eh, klimatických zmien, ale znovu mechanizmy pre presadzovanie a realizáciu tohto sa mi zdajú mi vágne, ak pri najlepšom a neefektívne pri najhoršom. Čiže ako my ako politici a ako zákonodarcovia môžeme naše rozpočtové túžby zefektívniť, musíme e, zreštrukturalizovať rozpočet, musíme vytvoriť špecifické podmienky alebo alternatívne, čo, aké sú naše prostriedky na to, aby e, sme zrealizovali tento náš zámer. Pán Havar, ďakujem pekne. A teraz odovzdám pani predsedničke Grásla slovo. Ďakujem. Áno, to bolo veľmi zaujímavé, čo ste nám tu e, teraz porozprávali. Samozrejme sa nastoluje otázka, keď sa pozrieme na ten význam, ktorý pripisujeme klimatickým zmenám a financovaniu protiopatrení proti klimatických zmenách, tak nás len udivuje ten výsledok. Ja e, sa chcem spýtať komisie, aké závery ona z toho vyvodzuje a predovšetkým, ako to má pokračovať, lebo ja si myslím, že to, čo sme doteraz robili, je opakom toho, čo hovoríme a tie kroky vzhľadom na financovanie klimatických zmien, teda tie kroky, ktoré robíme, sú veľmi malé kroky a sú um, také klamuc, klamajúce. Keď sa pozriem na ten greening, to nebolo v správe e, eh, sú dvora auditorov, Takže mňa by zaujímalo, ako to vidí celá komisia, lebo ja si myslím, že to, teda to obrovské úsilie, ktoré vynakladáme a tie veľké slova, ktoré vyjadrujeme, tak to rozhodne nie je v súlade so skutkami. Ďakujem. Qui d'autre voulait intervenir? Ďalší by sa chcel k tomuto ešte vyjadriť. Yeah, I have um, very quick two questions to the commission. One dve otázky na komisiu. Jedna všeobecná. Či vo všeobecnosti súhlasíte s tým, čo povedal dvor auditorov, že treba urobiť veľa, alebo či nesúhlasíte? A druhá otázka, program, teda život, života, program LIFE, program LIFE, aká je táto perspektíva v rámci ďalšieho viacročného finančného rámca. Potom otázka na dvor auditorov. Či ste eh, zvažovali eh, u vás urobiť audit, pokiaľ ide o tú neklimatickú časť rozpočtu, pretože toto by mohlo mať závažný dopad na klimatické zmeny. A na záver mm, nemám otázku na pána Trillinga, pretože podľa môjho názoru to hovorí ako moje ekologické svedomie, ktoré je hlboko pochované v mojom tele, pretože je tu nevyhnutnosť politických kompromisov, takže ďakujem. Person. To ďalší by sa nechcel vyjadriť, takže najprv by som k tomu ich za seba povedal toľko že čo ma veľmi prekvapilo, bolo to, že komisia si myslí, že sme vo výške 20 eh, európskeho rozpočtu zatiaľ, čo je európsky rozpočet predstavuje 1% HDP členských štátov, čiže 20% eh, z 1% to je 0,2% HDP Európskej únie. Zatiaľ čo zhoršovanie klímy je v takom stave, že by mohlo z toho vyplynúť aj to, že skončí život na Zemi. To by bolo niečo bezprecedentné. Čiže naprogramovanie takéhoto javu konca celej evolúcie. 0,2, eh, pardon, 0,2 z HDP na takýto dôležitý boj. Eh, dvor auditorov nám povedal, že je tam to nejaké maskovanie. Čiže ak by sme chceli nejaké tie kozmetické úpravy Eh, v tejto prezentácii eh, nájsť, tak možno, že by sme mohli ísť na 0,15 alebo 0,25 z HDP, avšak je potrebné eh, zvážiť, aký, aké bolo úsilie zo strany Európskej únie, ktoré vykonala Európska únia tak na vnútroštátnej úrovni zo strany všetkých členských štátov, aj s tým, čo sa deje na európskej úrovni. Či sme schopní zvážiť, zhodnotiť toto. A, odozdravám slovo teraz e, našim trom expertom. Neviem, ktorý z nich by sa chcel prvý vyjadriť. Pán Úrel napríklad, aby e, možno namietal e, voči údajom príspevku zo stranu dvory auditorov. Možno niečo k tomu ďakujem pekne, pán predsedne, Ja nechcem teraz namietať tie závery dvoru auditorov, to v žiadnom prípade. Tri veci by som chcel k tomu povedať. Niekoľko poslancov sa pýtalo na to, či sme niečo dosiahli, aká je v skutku daná situácia. No, myslím si, že táto otázka zachádza ďaleko za moju úlohu, ktorú mám dnes, poinformovať vás o súčasnej situácii, pokiaľ ide o sledovanie výdavkov na klimatické zmeny. My v podstate len meriame vstupy z európskeho rozpočtu, my nemôžeme merať výstupy, takže nemáme na to žiadne stanovisko, pokiaľ ide o tento mechanizmus sledovania toho, čo sme dosiahli. No a teraz sa dostávam k tej druhej záležitosti, ktorá sa týka dvoru auditorov a to, či komisia súhlasí s touto kritikou. Nuž komisia e, si je veľmi dobre vedomá týchto odporúčaní, ktoré nám vydal a vyjadril dvor auditorov v poslednej správe. Pracujeme na tom. Niektoré z týchto odporúčaní, ktoré nám odporúčil dvoch, dvor auditorov, sme prijali, niektoré sme čiastočne prijali. Ale pokiaľ ide napríklad to odporúčanie, ktoré sa týka prípadných eh, priveľkých odhadov eh, v rozvoji vidieka my chápeme, že tú metanológiu môžeme trošku prispôsobiť v, dru- v ďalšom viacročnom eh, eh, rámci, eh, napríklad po 2020, ale musíme mať konzistentné výkazníctvo a metodológiu v rámci jedného VFR, takže nemôžeme to adaptovať do toho VFR. No a potom ďalšie odporúčania nemôžeme prijať, pretože si myslíme, že zvýšia administratívnu záťaž aj tiež na úrovni členských štátov. Takže v súčasnosti tieto odporúčania prijať nemôžeme. No a záverom moja tretia pripomienka sa týka otázky, čo môže robiť rozpočtový orgán No už mimo toho sledovania týchto výdavkov, to je v podstate len výkaznícky nástroj, tak máme rozpočtové a legislatívne orgány a to je ich veľká príležitosť, kedy sa venujeme druhej generácii európskych programov. Komisia v máji bude vydávať svoje odporúčanie aj prvej polovici júna a dúfam, že sa na to zameriate, že sa zameriame na klímu ale samozrejme je tu ešte aj tá možnosť pre legislatívne orgány, aby do toho zasiali a môžu môcť navrhovať kondicionalitu alebo rôzne iné návrhy k tomu, čo navrhne komisia. Takže toľko moja odpoveď, pán predseda. Ďakujem. Sí, Ďakujem pekne, pán Orel. Teraz pán Owen z dvoru auditorov. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa pokúsim zodpovedať na všetky tieto otázky, ktoré tu odzneli na našu adresu. Ďakujem veľmi pekne, pán Horváth, za všetky otázky a ďakujem aj za tú správu, ktorú ste spomenuli. Toto je kompatibilné eh, s tou správou 1,5, kde sme hovorili o tom prehnanom odhade pre poľnohospodárstve, aj pokiaľ ide o tú správu o greeningu. My sme povedali, že eh, tento greening pravdepodobne nezvýši výkonnosť poľnohospodárstva SPP. My sledujeme túto logiku, sledujeme tieto ambiciozne environmentálne ciele, ktoré by greening mal dosiahnuť a mali by dosiahnuť značného prospechu a s, s, toto môže viesť k zmenám v poľnohospodárskych postupoch e, v rámci všetkej ornej pôdy v Európskej únii. No, toto sú záležitosti. My nehovoríme, že to máte robiť hneď, ale hovoríme to, že tu sme identifikovali veci, ktoré by sa dali zlepšiť v tomto kontexte v rámci tomto mainstreamingu a greeningové správy. No a potom tá druhá otázka, ktorá sa týka týchto eh, prenosových sietí, ktoré sa týkajú elektromobilov. Čo možno urobiť v tomto ohľade? Určite vás poteší, keď vám poviem, že eh, pracujeme na mimoriadnej správe o stratégii a opatrenia na podporu uh, Mm, e, skladovania energie v rámci celej Európskej únie a teda pozeráme sa aj na to statické skladovanie v rámci kapacity sieti a mobilné skladovanie. To sa môže týkať metód e, alebo teda spôsobov dopravy, ako sú elektromobily. A dúfam, že budúci rok budem schopný zodpovedať vaše otázky v tejto oblasti v plnej miere a toto sú záležitosti, ktoré sa objavili v tomto ohľade. Sú to iniciatívy, ktoré zvažujeme v ohľade celkovej stratégie dosahovania hodnoty za peniaze. Ďalšia vec, kohézia, vy ste sa týkali na tieto špecifika týchto uh, ukazovateľov v rámci hydrokar- e, e, uh, uhľovodíkov. Takže tuto máme energie, trh s energiou a tuto e, máme mm, komisie, e, výbory vo viacerých členských štátoch, ktoré sa zameriavajú na e, atomovú energiu. Vieme, že v niektorých regiónoch Európskej únie, kde miestna komunita veľmi závisí od priemyslu, či už e, ktoré závisia od uhlíka, alebo tí, ktorí závisia od atomovej energie. Takže sme odporúčali zamyslieť sa nad využívaním, flexibilným využívaním fondo, európskych fondov, ktoré by umožnili tento prechod, ktoré sú dôležité v rámci týchto zmien. A Tiež by som chcel spomenúť, že ja chápem, že je potrebné sa tomu venovať, týmto návrhom, e, financovanie klimatických zmien, či je tu mechanizmus na e, väčšie presadzovanie. Takže vrátime sa k tým veciam a pozrieme sa na to nezávislým pohľadom. Komisia, my sa k tomu vrátime opäť rokov a skontrolujeme, či sa niečo zlepšilo Predpokladáme, že mainstreaming bude pokračovať a ja osobne si myslím, že by bolo dobre vidieť, keby sme to pokračovalo a keby sa to zlepšovalo. A pozrieme sa aj na to, či tieto odporúčania boli v ďalšom finančnom období implementované. Ale súhlasím aj s vami, že je potrebné požadovať lepšiu metodológiu, e, tiež každoročné správy a naozaj ma teší, že som vás tu stretol ako Ehm, výbor jedného z dôležitých, e, ako predseda dôležitého výboru, ale tieto otázky sa týkali predovšetkým komisie. Pán Talent, vy ste e, zvážovali, že by sme mali e, sa zamerať aj na neklimatické položky rozpočtu. Áno, my v tom našom výročnom programe sa tomu budeme venovať. To je veľmi zaujímavé. Tomuto sme sa nevenovali v tomto prípade, ale keď sa pozriem do minulosti, začnem tým, že sme mm, mali konkrétne záležitosti a je potrebné klasť tieto otázky, ktoré sa týkajú klimatickej kompatibility a my sme diskutovali o celom tomto rozpočte, že celý tento rozpočet by mal byť v súlade e, s klimatickými zmenami. To by bolo veľmi zaujímavé, ale veľmi ťažké dodržať, takže nič vám sľubovať nebudem. Pán Artuj, vy ste položili viaceré otázky a vaše úvodné slovo pred ešte mojou prezentáciou tiež načrtlo otázky a povedal by som vám, je tu niekoľko výhrad. E, my sme v extra kontexte tiež načetli, kde by sme mali mať audity v, e, v ostatných orgánoch Európskej únie, ale my nehovoríme, že by sme nemali robiť mainstreaming, my len hovoríme, že v duchu pokračovania e, tieto metodológie môžeme zlepšiť a určite v poľnohospodárstve. A, takže naše odporúčania skontrolujeme, či ich dodržiavate, ale aj v iných oblastiach ako inovácie, tiež sociálny fond, ktorý nemá klimatický cieľ a toto sme tiež auditovali. 1,4 celkového objemu sa týka klimatických akcií, takže je veľmi ťažké mm, toto zadefinovať, tieto čisté pracovné miesta. Toto sa určite dá urobiť. A keď sa pozrieme na výdavky na klima, klimatické výdavky. My tu máme naozaj vynikajúce e, národné auditorské organizácie, ako napríklad e, francúzsky orgán, ale E, potom tu nie je adaptácia týchto výdavkov a toto sú tie kľúčové pozolstva, tie medzery, ktoré je potrebné zaplniť a my preto budeme veľmi úzko spolupracovať s našimi kolegami z vnútroštátnych e, e, týchto orgánov, ktoré sa zaoberajú auditom. Ďakujem, ale vnútroštátna zvrchovanosť, pokiaľ ide o audit, samozrejme viete, k čomu to môže viesť, pretože v mene e, vnútroštátnej zvrchovanosti sú účty takto ošetrené. Viete veľmi dobre, že keď máme konvergenciu prác a to tie normy, ktoré aplikujete, aby ste mohli audity vykonať, e, túto potrebujeme takú globálnu e, víziu, pretože v oblasti klímy, čo môžeme urobiť s 0,15% rozpočtu alebo teda HDP? Hmm. EU, no niečo. Ale naozaj je to také marginálne tieto prostriedky, čiže ak zároveň štáty budú trvať na aktivitách, ktoré sa týkajú klímy, tak to nemá zmysel. Napriek všetkému, ak by som teda chcel sformulovať eh, odporúčanie, bolo by o tom, že by sme sa mali viacej skoordinovať alebo nasmerovať tie práce, ktoré o, sa tohto týkajú na národnej úrovni. Perhaps I could uh, mention one thing. Spomenul by som ešte jednu vec, ktorá by mohla byť nápomocná. Určite váš návrh zvážime, e, pokiaľ ide o budúci balí, energetický balík. Myslím si, že predstavitelia komisie sa chcú vyjadriť e, v tom zmysle, že je to súčasť um, um, súčasné, že je to súčasť trialógov a rokovaní, ktoré sa týkajú energetickej únie a že jednotlivé členské štáty predložia 10-ročné energetické plány, ktoré, e, o ktorých sa bude podávať správa o pokroku každé dva roky. Komisia tento pokrok bude sledovať a bude hodnotiť prípadné úpravy vo všeobecnosti. Keď tieto vnútroštátne klimatické a energetické plány sa ukážu byť kvalitné, nie je dôvod, aby sme tam dali príslušné čísla, koľko členský štát konkrétny na to vydáva takže potom by sme to mohli auditovať, ale je tam veľmi veľa keby, veľmi veľa keby, veľmi veľa podmienok. Ale toto je viac vo vašich rukách ako v mojich. Musíme vyvinúť mm, presné postupy, ako získať takýto prehľad a toto by pre auditorov potom bolo uľahčená práca. A musíme sa na to pozrieť aj na úrovni NDC a mojou úlohou je skontrolovať, čo sa udialo. A pokiaľ ide o mainstreaming, e, takže e, aj keď tie veci sú od počiatku dobré, predsa len sa dajú veci e, zlepšiť. A ja to teda chápem tak, ako to povedala komisia. Ďakujem pekne. Pán Trelinka, ak súhlasíte, tak eh, poprosím vás. Eh, Áno, veľmi stručne, pretože pán Olen už zodpovedal na tieto predchádzajúce otázky na presun k cieľom nízkouhlíkového hospodárstva, ale teraz politika a transformačný dopad kohezna. Politika spada pod zdieľané riadenie, keď komisia a členské štáty sa dohodli na partnerských dohodách a operačných plánoch, tak implementácia je už potom v rukách členských štátov. A ja môžem povedať, že v skutočnosti kohezná politika je veľmi často globálny rozpočtová, globálna rozpočtová podpora pre celú krajinu. A preto to musíme veľmi úzko prispôsobiť tomu, čo my nazývame 2030 eh, energetické cieľy a energetické plánovanie. Toto naozaj spustí tento prechod v týchto dôležitých oblastiach. Ďakujem. Merci. Nous allons en rester là. Ďakujem pekne, týmto ukončíme túto diskusiu, pretože žiaľ Bohu čas nás tlačí, e, pretože potrebujeme uzavrieť túto diskusiu najneskôr o 17.40, pretože budeme musieť 17.45 byť už v inej eh, sále, aby sme sa pripojili našim kolegom z ja aj s kolegou z výboru DV. Eh, teraz eh, ideme k téme, ktorá nás veľmi tlačí, kde sme veľmi optimisticky, ako to zabezpečiť, aby Európsky rozpočet a jeho výdavky nám priniesli ozajstnú pridanú hodnotu, aké sú tie hlavné priority, a pokiaľ ide o klímu a takisto energetiku s výhľadom po roku 2030. Máme tu pána Morica Šefera, ktorý je konzultátom v oblasti energetiky z Ecofisu. Nech sa páči, máte slovo na dve minúty. Um, Uh, thank you very much, uh, Chair, and uh, thank you very much also Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste ma prizvali na toto verejné vypočutie. My už sme si vypočuli veľmi veľa a veľmi zaujímavých myšlienok a odporúčaní, takže dúfam, že túto diskusiu obohatím mojim príspevkom, ďalšími odporúčaniami a možno aj niektorými priesvitkami, ktoré tu budem prezentovať, ale niektoré z nich ste možno už aj videli. A ECOFIS to je globálna konzultačná spoločnosť, ktorá má 5 úradov v Európe a patríme na hlavnej spoločnosti z USA. Máme viac ako 600 expertov, ktoré sa zaoberajú energetikou a ECOFIS má viac ako 30 rokov skúsenosti a tiež teda sa snažíme dosiahnuť trvalo udržateľnú energetiku pre všetkých. Takže teraz niekoľko bodov, ktoré sa týkajú rámca 2030 a, a potreby investícií, čo vedie k pridanej hodnote pre Európsku úniu. Máme výdavkový cieľ E, tiež by som sa vyjadril aj k sledovaniu a výkazníctvu výdavkov v oblasti klímy. Tiež by som chcel povedať niečo o indikátoroch emisí skleníkových plynov a tiež uhlíková stopa No a potom sa záverom dostanem aj k odporúčaniam a chcel by som počiarknúť dva klimatické projekty, ktoré sú pomerne malé, ale predsa len si myslím, že sú veľmi dôležité. Jeden z nich je program LIVE, ktorý už máme. No a potom ten ďalší program sa týka inteligentnej energetiky pre Európu. Takže tie ciele 2030, klimatické a energetické ciele, e, teda mm, pokiaľ ide o tú pridanú hodnotu v Európe, máme ten cieľ na rok 2030 40 obnoviteľných zdrojov, 27 energetická účinnosť a minimálne 27 zlepšenie. Momentálne sa diskutuje o tom, že ak áno, nakoľko navýšiť tieto ciele a Európsky parlament hlasoval, že je potrebné zvýšiť oba aj e, obnoviteľné zdroje, aj energetickú účinnosť na 35 takže uvidíme, aké budú príspevky k Parížskej dohode. Pokiaľ ide o súčasnú štúdiu, odhadu té, té, tá investičná medzera, aby sme dosiahli e, týchto energetických cieľov na 2030, e, bude predstavovať 178 miliárd eur spoločne. No a dôležité je priame zameranie na tie financie, ktoré máme dostupné na energetickú účinnosť, obnoviteľné zdroje, trvalú udržateľnú dopravu, trvalo udržateľné polnohospodárstvo a poukazuje to aj na dôležitosť európskeho rozpočtu a jeho úlohu, ktorú môže hrať v tejto oblasti. Na začiatku pán Owen povedal, že európsky rozpočet samotný nemôže e, dostatočne naplniť investičné potreby, ale hrá veľmi dôležitú úlohu pri tom, že môže poskytnúť páku v akomkoľvek financovaní, v akomkoľvek verejnom financovaní tým, že sa zameria na investičné bariéry. A komisia zaviedla tento prístup klimatického mainstreamingu. To sú tzv. klimatické kvóty a toto zaviedla komisia ako hlavný nástroj. Spomínal sa tu aj európsky rozpočet, ktorý môže slúžiť ako vzor pre ostatné európske um, európske členské štáty, kde môže ukázať, ako tento uh, rozpočet môže vyzerať a ako ozeleniť aj rozpočty eh, jednotlivých členských štátov Európskej únie a zamerať sa na tento energetický rámec 2030. A teraz tej pridanej hodnote Európskej únie, pokiaľ ide o tento mainstreaming a pokiaľ ide o minimálne eh, výdavkové ciele, tejto pridanej hodnoty. No čo to pridá, prináša, akú pridanú hodnotu? Je to jasné zvýšenie výdavkov, tu je tých 180 e, miliárd, aj keď dnes to už je viac ako 200 miliárd. No a teraz toto pochádza len zo 7 predchádzajúceho rozpočtu a je tu aj príklad Európskeho štrukturálneho a investičného fondu. Toto sa zvýšilo z 12 na 21 a toto navýšenie a po tieto úvahy v týchto rôznych politických oblastiach poukazujú na to, že takýto cieľ má európsku pridanú hodnotu a malo by sa v tom pokračovať aj v budúcom VFR týmto alebo iným spôsobom, ale v tomto princípe by sa malo pokračovať. V krátkosti som sa chcel k tomu vyjadriť, pretože uh, už sme to videli. Ja som tieto čísla prevzal z roku 2017. Tam bol tá hlavná výdavková oblasť, je SPP, spoločná poľnohospodárska politika, 27%, koezná politika a 7% horizont a 10%, 1% life a námorný a rybolovný fond. Čo teda vidíme, a to tu odznelo, že viac možno urobiť v ďalších výdavkových oblastiach, v oblasti bezpečnosti, ochrany obyvateľstva, európske sociálne fondy. Tam sa dá urobiť mnohé. Takže Tiež veľmi stručne, pretože už nemáme čas, ale keď sa pozrieme na tieto rozličné sumy klimatických výdavkov a tie očakávame hodnoty na rok 2018 a 2020, čo som chcel počiarknúť je, že ešte stále môžeme začať konať teraz, aj keď to očakávanie nie je také, že dosiahneme v nasledujúcich rokoch tých 20 a mm, to sa musíme naozaj z toho poučiť pre ďalší VFR, že by sme sa nemali dostať do situácie, kde budeme mať už prvé skúsenosti a ešte stále nebudeme vedieť využiť týchto 20 Takže akčné plány a starostlivé zváženie aký príspevok môže urobiť ktorá politická oblasť. Toto sú veľmi potrebné záležitosti. No a potom zlepšenie sledovania klimatického a sprost, a spra, podávanie správ tieto e, riomarkery, tie tu boli veľmi dobre spracované, ale aj tieto indikátory OECD. E, toto je dôležité, tých 100 e, a, prepačte, asi to nevidíte na tejto priesvitke, ale ide o to, aby sme naozaj značne prispeli, keď hovoríme o týchto OECD eh, znak, charakteristických znakoch. To sú, to je len percent, určité percento. Takže vy tuto eh, označujeme výsledky a kto môže prejsť nadmernému odhadu, ako to už bolo povedané. Pán Oven sa k tomu vyjadril. Takže v súčasnosti nemáme e, žiadne konzistentné výkazníctvo, takže pokiaľ ide to sledovanie, to by sme mali zlepšiť a tiež aj tým spôsobom, ako sa o tom podávajú správy a potom tie akčné plány, ktoré som povedal predtým, výročné správy, pokiaľ ide o to klimatické financovanie a čo tam potrebné je v tomto ohľade urobiť. tiež uhlíková stopa. V súčasnosti komisia sleduje eurá, ktoré na to boli vynaložené, ale nesleduje dopad, ktorý toto môže mať na klímu. Takže pozrime sa na to, čo bolo vykázané, či už ex ante, alebo v najhoršom prípade aj ex post, Takže tie úspory emisí a mm, plynov, musím, takže momentálne tomu tak nie je. Musíme sa na to pozrieť, akým spôsobom a nakoľko tieto e, e výdavky viedli k úsporám alebo to viedlo k týmto emisiám, takže musíme sa na to pozrieť. ERDF hovorí len o infraštruktúrálnych projektoch a Horizon 2020 sa k tomu nevyjadruje vôbec. Takže toto sú tie prierezové oblasti výdavkov. A teraz veľmi stručne, pretože už teraz som prekročil môj čas, je tu určitý nedostatok e, využívania týchto fondov. Keď sa pozrieme na LIFE alebo keď sa pozrieme na Európsky e, fond strategických investícií, takže by sme mali pracovať na zlepšení v tomto ohľade. No a teraz, ak by ste dovolili, posilnenie programu LIFE, to je záležitosť, ktorú treba e, zvážiť, pretože 100% je to e, klimaticky zamerané a všetk, teda každé euro, ktoré sa minie na life, je teda investované do klímy a potom inteligentná energetika pre Európu. IEE to bol vysoko ocenený program, e, aj pokiaľ ide o klimatické akcie a ich implementáciu. A ja by som chcel poprosiť parlament, či by zvážil e, opätovné zavedenie tohto programu ktorý by stal len 1,5 miliónu, keď to porovnáme s tými 80 miliardami. Všetky tieto výdavky musia byť zosúladené s klimatickými a energetickými cieľmi, horizontom 2020, minimum by musel, malo pokračovať a musíme sa pozrieť aj na Eh, uhlíkovú stopu. A toto je potrebné dosledovať. Krajiny je potrebné podporovať, aby tieto klimatické a energetické fondy využívali a 100% takých prog- eh, teda program, ako je LIFE a IEE. E. To je potrebné určite podporovať. Ďakujem. Merci. Vous avez... On vous bouscule, j'en suis vraiment désolé, mais comme tak ako ste to prezentovali vo vašich eh, dokladoch. Eh, každý z nás sa s tým môže oboznámiť. Teraz eh, odovzdám slovo druhému expertovi, pánovi Jurovi Košimenovi, ktorý je riaditeľom Green Budget Europe. Nech sa páči. Mr. Chair, distinguished... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážení hostia. Je to pre mňa veľkou cťou, že sa môžem zúčastniť takéhoto podujatia. Takže v krátkosti by som krátkosti predstavil Green Budget Europe. To je platforma expertov, expertov ktoré e, sa venujú daňovej a fiskálnej reforme, ktoré budú mať dopad na životné prostredie. Takže v podstate táto prezentácia sa zakladá na dvoch predchádzajúcich správach, ktoré GB prezentoval v roku 2016. Ponajprv ide o vlastné zdroje a potom, e, pokiaľ ide o zelené dane, na financovanie európskeho rozpočtu. Začal by som tým, že sa pozrieme na súčasný systém vlastných zdrojov, ako si určite ste vedomi, väčšina európskeho rozpočtu je v súčasnosti financovaná národnými príspevkami, ktoré pochádzajú e, buď z HND e alebo e, národných zdrojov, takže ten každoročný rozpočet je spojený s rôznymi názormi z členských štátov a je tu európsky prístup, ktorý bol obídený a každá krajina tak z, z, si želá e, takú spravodlivú odplatu, ale takto to do budúcnosti nepôjde, keď chceme mať integráciu. Takže zdalo sa byť len prirodzeným z tohto dôvodu diverzifikovať e, vlastný pôvod týchto financií a musíme mať skutočné vlastné zdroje čo by samozrejme zvýšilo aj úlohu e, parlamentu, ale aj vlastníctvo, pokiaľ ide o tieto rokovania. Ja verím tomu, že ten hlavný cieľ je potrebný si zachovať a toto je spoločný e, rozpočet. Musíme sa pozrieť na tieto aktivity, ktoré by mali byť v, sú, v, v súlade s vnútroštátnymi sľubmi, klimatické zmeny, zníženie, degradácie, takže e, z týchto dvoch správ, o ktorých som hovoril, sme identifikovali niekoľko možností, pokiaľ ide o nové zdroje, napríklad e, dane za paliva, clá a tak ďalej a je to založené na nedávnych diskusiách a teda e, príjmy ETS a dane z plastov. Takže treba si pripomenúť, že dopravný sektor naďalej predstavuje jediný sektor e, v aktivitách EÚ, kde emisie skleníkových plynov sú stále na, vzostupe. zostupe. Čiže doprava okrem toho takisto predstavuje hlavného prispievateľa eh, k eh, znečisovacím látkam životného prostredia, ktoré sú eh, škodlivé pre zdravie a vo viacerých členských štátoch sú veľké rozdiely v cenách za paliva, ktoré spôsobujú skresľovanie vnútorného trhu. Možno ste počuli o um, turistike za um, benzínom. Čiže na základe dane môžeme napraviť teda medzeru medzi naftou a benzínom a takisto zohľadniť niektoré externé aspekty, ktoré sú spôsobené dopravou, ako napríklad znečisťovanie ovzdušia a tak ďalej. Druhá možnosť by bola zavedenie uhlíkovej dane s cieľom vytvoriť rovnaké podmienky pre všetkých medzi jednotlivými eh, zdrojmi, tým, že sa nastavia minimálne ceny pre emisie CO2, ktoré nie sú pokryté súčasným ehm, režimom obchodovania s emisiami EÚ. Okrem eh, poukázania na to, že Európska únia by sa zaviazala k Parískej dohode a cieľom eh, OSN, tak toto je nasmerované na spotrebiteľom a výrobcov, aby vyhľadávali alternatívy k uhlíku. Tretia možnosť by bola zaviesť energetické dane a tu by sme sa zamerali na zvyšovanie daní, pokiaľ ide o energetický obsah a nie e, objem. A takto momentálne nie je, pričom fiskálny prístup e, by sa zmenil od najnižšie zdaňovaných po najvyššie zdaňované, tak ako by to samozrejme malo byť. A okrem toho by to zlepšilo súlad e, e, s cieľmi e, energetickej efektívnosti EÚ. Potom tu máme teda ekologické clá Takže tu by boli zvýhodnené tretie krajiny, výhody pre tretie krajiny by boli vytvorené, keby vytvárali tovary s nižšími um, environmentálnymi uh, štandardmi a potom ich predávali na vnútorný trh. Čiže potrebovali by sme určitý systém, aby sme e, e, bojovali proti tomuto laxnému prístupu k ekologickým otázkam a to by zabezpečilo konzistentnosť medzi našimi environmentálnymi a obchodnými cieľmi. A na záver, ja som, e, tu bola diskusia o ziskoch ETS e ako súčasť e, financovania z vlastných zdrojov. ETS, tam je samozrejme výhoda, pretože už sa to aplikuje vo všetkých členských štátoch EÚ, pričom tieto príjmy by mohli byť presmerované na finančnú časť aktivít EÚ a toto Eh, už povedala pani Valian vo svojom komentári. No a potom je tu ďalšia iniciatíva komisára Oettingera, čo sa týka dane z plastov. Toto je čosi, čo vo viacerých členských štátoch, ale minimálne v Spojenom kráľovstve a v iných krajinách toto mm, mm, ministerstva financí eh, analýzujú v súčasnosti. No, čiže táto dáň z plastov by eh, samozrejme nebola nejakou, eh, nejakým veľkým zdrojom financií eh, pre zdroje, ale doplňalo by to určité zdroje, eh, ktoré už existujú. No a teraz sa dostávame k určitým odporúčaniam. My si myslíme, že všetky aktivity financované v rámci budúceho viacročného finančného rámca by mali byť v súlade s medzinárodnými prístupmi, prísľubmi. Mali by sme zabezpečiť, že tieto horizontálne ciele by mali byť integrované riadne do troch hlavných politických oblastí e, financovaných e, rozpočtom EÚ, konkrétne SPP, štrukturálne fondy a budúci rámcový program pre výskum a inovácie. Okrem toho samozrejme by bolo vhodné, aby sme zaviedli nové vlastné zdroje, pričom e, environmentálne e, dane by ďalej e, zlepšili ciele, ktoré sme si sami vytýčili a takisto by sa vlastne vyslal politický signál členským štátom, aby sa ukázalo, ktorým smerom sa Európska únia plánuje uberať. No a na záver len aby som to zhrnul, myslím, že by bolo dobre vrátiť sa k súčasnej štruktúre spotreby energie v Európskej únii. Pán komisár Konias Aniete povedal, že ešte stále je to na úrovni 72 celkovej spotreby energie EÚ. A ako chápete, na základe e, záväzkov v rámci e, Parížskej dohody toto percento by sa malo znižiť až na nulu alebo k nule do roku 2050, ak chceme dodržať podmienky Parískej dohody. Čiže je evidentné, pán predseda, že nedosiahneme tieto ciele, ak nezavedieme podporné opatrenia e, týmto smerom, či už to bude e, akýsi, akási fiškálna reforma alebo e, trhové nástroje, ktoré nás budú tlačiť týmto smerom. No a <clears throat> chcel som vám ukázať rozdelenie spotreby energie ehm, e, dvoch hlavných emitentov e, skleníkových plynov e, vo svete, Spojené štáty a Čína. Bohužiaľ, nemám to rozdelené, nemám tam to rozdelenie v Európskej únii, ale toto je naozaj taký budíček. Tu máte graf, ktorý predstavuje celú štruktúru energetickej spotreby v Spojených štátoch, a potom je tu časť, ktorá bola odobraná a predstavuje podiel elektrickej spotreby. A toto je tá časť, ktorá e, je v pozornosti verejnosti, pretože tu sme dosiahli najlepšie výsledky. Tu obnoviteľné zdroje sa zvyšujú, ale bohužiaľ Podiel celkovej e, spotreby energie je približne 20 Celý zvyšok, či už je to doprava, e, vykurovanie, priemyselné procesy a tak ďalej, toto všetko je založené na fosílnych palivách, ktorých sa budeme musieť zbaviť už, len, už do 30 rokov od teraz. Čiže e, naozaj je to veľká výzva a nepodarí sa to na základe súčasných mechanizmov. Jednoducho potrebujeme nové stimuly, ale okrem toho samozrejme opatrenia, aby sa poskytla infraštruktúra, kompenzačné opatrenia, e, programy preškolovania, aby sa kompenzovali e, e, straty v oblasti zamestnanosti. Čiže tieto nástroje sú dôležité pre transformáciu európskej ekonomiky. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za túto prezentáciu, ktorá bola veľmi zaujímavá, avšak znepokojivá, pretože tie e, výzvy, ktoré máme pred sebou, sú obrovské. Žiaľ Bohu, veľmi dobre chápeme, aké veľké ťažkosti e, sú spojené s tým, aby tento proces eh, nás doviedol do zdarného konca, aby sme dospeli k tomu eh, želanému cieľu. Neviem, či niekto z kolegov by chcel teraz položiť otázku našim kolegom. Pani Toma, nech sa páči. <coughs> Euh, Ďakujem pekne, pán predseda. Len jednu poznámku po tom, ako som si vypočula našich expertov. Myslím, že ste pred chvíľočkou povedali, pána e, predseda, e, že e, je to aj odozva na poslednú prezentáciu. V skutočnosti sme taký maličký v tejto v tomto univerze rozpočet Európskej únie 1%, HDP, to, čo potrebujeme by mal byť znásobený, aby sme mohli bojovať 4 alebo 5 krát, aby sme mohli byť efektívni. Ja viem veľmi dobre a ubezpečím vás, pán predseda, že e, to, čo som napísala vo svojej vlastnej sprave, na tom trvám, pokiaľ ide o správu bodu 3, pretože je potrebné byť realistický, pragmatický, avšak je to smiešné, Naozaj je to smiešné eh, vzhľadom na tie výzvy, ktoré stoja pred nami a to vrátanie aj tej správy navýšiť eh, o 33 Mm, rozpočtových prostriedkov na boj proti klimatickým zmenám a vrátane aj našej výkonnosti byť najlepší. Ak tu nebude e, taký nejaký veľký investičný plán, tak nikdy nebudeme môcť e, byť e, schopní tieto, týmto výzvam zodpovedať Vrátanie toho, čo sa týka tých 33%, ktoré sme odhlasovali. Avšak komisia evidentne nás nechce podporiť, ale v skutočnosti je to to, čo som, ak som sa teda nepomýlila, som si vypočula aj v týchto príspevkoch, že je potrebné znásobiť 4 až 5 krát tento náš rozpočet, ak by sme chceli byť efektívni. Vynikajúce, hovorí pán predseda. A ako ste už povedali, bolo by pekné, keby sa nám to podarilo a keby to rada zvážila. Kto iný by sa chcel ešte vyjadriť? Pýta sa pán predseda. Pán Havard. Len veľmi stručne, pán predseda. Teda na môj šafer spomenuli ste program Live a príspevok a ten um, dodatočný program, jediný program EÚ, ktorý sa exkluzívne týka životného prostredia a biodiverzity. Niektoré mimovládky identifikovali potenciál, čiže cieľ 1 eh, rozpočtu EÚ eh, pre tento program vrátanie Natura 2000 a tak ďalej. Myslíte, že toto je realistická úroveň? Aký si myslíte, aká si myslíte, že by bola realistická úroveň pre tento program? Pretože to, čo máme teraz, 0,3%, eh, to je neprimerané. Nevidím tu žiadne <clears throat> prihlášky do diskusie. Aby som nadviazala to, čo povedala pani Toma, chcela by rozpočet 3,4 3, 4 alebo 5 bolo by možné, aby určité výdavky boli e, financované na národnej úrovni, ktorých efektívnosť možno nie je e, na optimálnej úrovni, pretože na to, aby sa dosiahla efektívnosť, sa musia dostať na európsku úroveň. Je možné, že e, podiel týchto výdavkov jedného dňa bude financovaný, teda z, finanč, z národného rozpočtu to prejde do, do európskeho rozpočtu, aby sa e, zredukovali tie no, výdavky, aby sa zvýšili európske výdavky. Bolo by toto faktor e, pre zvýšenú efektívnosť a pre ochranu klímy? Teraz by som vyzval oboch expertov aby zodpovedali e, túto pripomienku čo najpresnejšie. Um, um, Ďakujem veľmi pekne za otázky. Súhlasím, že rozpočet EÚ v porovnaní s, e, s celkovým HDP členských štátov je nízky. Uh, potrebujeme túto diskusiu predovšetkým e, s Brexitom, teda akým spôsobom upraviť tento rozpočet a odkiaľ tie peniaze prídu. Ale napriek tomu si myslím a snažil som sa na to poukázať v mojej prezentácii, je Európska únia e, ide príkladom e, pre členské štáty a myslím, že existuje je dostupný signifikantné množstvo peňazí v rámci rozpočtu EÚ a otázka je, čo sa s tým robí, čo s tým robíte, ako s tým naložíte, čiže ako sa použijú tie peniaze čo najefektívnejšie. A myslím, že e, akási analýza nákladov a e, prínosov by preukázala, koľko e, energie alebo koľko emisí skleníkových plynov môžeme ušetriť na 1 euro. Keď si urobíte takéto nejaké posúdenie, tak sa môžete pozrieť na to, aké programy, ktoré programy, ktoré iniciatívy naozaj e, sú najprínosnejšie. Čiže naozaj by bolo žiaduce, samozrejme by bolo žiaduce, keby rozpočet EÚ bol väčší a vyšší a dalo by sa s ním robiť viac, ale myslím si, že napriek tomu sa dá urobiť veľa s tým, čo je k dispozícii a viesť, naviesť členské štáty, aby nasledovali túto cestu eh, ekologizácie eh, svojho rozpočtu. No a tým sa dostaneme k tej istej sume, keď sa bude eh, vlastne investovať alebo vynakladať na rôznych úrovniach. Peniaze sa budú presúvať z členských štátov z rozpočtu EÚ. Myslím si, že to je politická diskusia, teda nakoľko členské štáty sú ochotné navyšovať svoje percento HDP teda, e, a investovať do rozpočtu EÚ, ale to je samozrejme čosi, čo je e, diskutabilné. Čo by bola primeraná e, suma financovania LIFE to je zložitá otázka. Mohli by sme začať tým, že sa pozrieme na to, nakoľko Life eh, vlastne prekročil klimatický cieľ, ktorý bol ne nastavený v percentách a potom to zvýšiť. Zvýšiť budúci program LIFE o, tento, o túto sumu, ale ešte stále by, tá, tá počiatočná suma je stále nízka, čiže nemyslím si, že vám môžem dať vhodnú odpoveď na to, čo by bola suma, ktorá by bola postačujúca, ale ako som povedal vo svojej prezentácii, pre tieto programy každé euro, ktoré, o ktoré zvýšite e, rozpočet e, pre tieto programy, 1%, ide na klimatické kroky, zatiaľ čo pri väčšine ostatných programov sú tu iné oblasti, e, takže je to 1 euro, 100% klimatické akcie. Merci. Ďakujem. Pán Igor Koskinen, ďakujem. Odpoviem na vašu otázku koľko z národných rozpočtov ide na účely EÚ. Je to citlivá otázka, ale v podstate, keď sa pozrieme na jednotlivé opcie, ktoré sú uvedené v mojej prezentácii, tak navrhujem, že najlepšími kandidátmi by boli buď energetické dane, alebo E, príjmy ETS. Samozrejme, problém s energetickými daňami je, že momentálne predstavujú relatívne veľký podiel národných fiškálnych príjmov, ale na druhej strane e, v obidvoch prípadoch si myslím, že jedno z odôvodnení by bolo, že klimatické zmeny nerozoznávajú národné hranice, čiže by malo zmysel a poskytlo by to prídanú hodnotu pre spoločné politiky a aktivity EÚ, keby časť týchto financí boli presmerované na účely EÚ. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz eh, sa dostávam na koniec tohto vypočutia a ja by som chcel poďakovať našim expertom, a myslím, že môžeme povedať, že tieto príspevky boli naozaj výnimočnej kvality. A chcem im poblahoželať a zaďakovať za ne. A teraz e, sme mohli tým pádom e, troška posilniť tento náš rev, aby sa na, um, tento náš sen, aby sme sa dostali bližšie k um, cieľom, ktoré sme si stanovili na, na klimatickej konferencii v Paríži, aby sme uh, zakomponovali uh, vlastné zdroje takisto do viacročného finančného rámca, z ktorých by sa klimatické e, otázky uh, mohli um, riešiť. Chcem poďakovať eh, spolupráci Výboru pre rozpočet a Výboru Envy, pretože klimatické výzvy sú naozaj jednými z najväčších víziev, ktoré sa týkajú planéty a ktoré sa týkajú nášho života, ktoré sa týkajú celkovo ľudstva. A teda myslím, že tým pádom môžeme e, zhrnúť zásadnú esenciu tej poslednej prezentácie. Vlastné zdroje sú dôležité, aby sme mohli zareagovať e, a ovplyvniť správanie našich spoluobčanov, je potrebné skombinovať dva parametre e, e, zo skupiny na vysokej úrovni, ktorým predseda Mario Monti. Tam sa vyjadrili, že je potrebné mať určitú rubriku pre klimatické zmeny v rámci rozpočtu EÚ a je potrebné aj vlastné zdroje zakomponovať do výdavkov, ktoré sa týkajú verejných výdavkov. Takže je potrebné naozaj, samozrejme to ruka v ruky, spojiť so zmenou správania sa našich spolobčanov a takisto e, sa snažiť všetkými prostriedkami znižovať e, zaťaženie CO2, aby sme dosiahli tie cieľe, ktoré sme si stanovili na rok 2030 a 2050. Takže rozpočet Európskej únie zostáva veľmi skromným rozpočtom, e, takže je potrebné čo najlepšie ich využiť, e, tých pár zdrojov, ktoré máme v súčasnom štádiu veci k dispozícii a takisto aj tie záležitosti, ktoré nám umožňujú reporting a tracking, pretože stačí len e, sa zamyslieť nad tým, Takže keď chceme stanoviť, definovať určitý program, tak je potrebné aj jasne stanoviť, čo sú to tie e, dôležité monitorovacie e, ukazovateľ, aby sme zabezpečili efektivitu, aby sme ukázali, aká je pridaná hodnota EÚ, pretože to je to, čo od nás e, európsky občania čakajú, je potrebné cez európsky rozpočet dostať prostriedky, pokiaľ na konci, alebo naspäť dostať prostriedky, pokiaľ na konci nie je ozajstná pridaná hodnota. A e, a takisto aj tie skromné prostriedky, ktoré máme k dispozícii, posnažiť sa z nich urobiť hybnú páku, e, ktorá umožní e, zatlačiť na občanov, na podniky, na členské štáty cez stimuly, pretože to sú verejné výdavky, ale možno aj cez e, sankcie, ako aj daňové príspevky. My sa budeme nad tým zamýšľať aj keď budeme pokračovať v tomto vypočutí, ktoré bolo veľmi zaujímavé. Teraz by som odozdal slovo našim spravodajcom na záver, aby uzavreli túto diskusiu. Nech sa páči, pán Táran, máte slovo. Ktorý to bol prítomný od začiatku až do konca tohto vypočutia, za to musím poďakovať. Nech sa páči, máte slovo. Uh, ďakujem, pán predseda. Dobre ste to zhrnuli, čiže veľmi stručne. Veľmi pekne ďakujem expertov z mojej strany, ktorí tu e, teda e, strávili svoj e, hodnotný čas. Moje euroskeptické deti sa ma opýtali, čo tam robíte v Európskom parlamente, keď naozaj nič nemôžete zmeniť. No a aby som ich trochu utešil, tak im hovorím, že je to trošku ako postgraduálne štúdium. Máte príležitosť stretnúť sa s, s skúsenými, vzdelanými, talentovanými ľuďmi, ktorí vám poradia, a povzbudia vás, aby ste tlačili svoju politickú agendu až do trpkého konca. Ďakujem. Merci, monsieur Taran. Ďakujem pekne pánovi Taranovi a ja nepochybujem, že vaša ostražitosť bude naďalej pokračovať a budete nám pomáhať a že výbor pre rozpočet takisto sa bude zúčastňovať na tomto hodnotení. Ďakujem našim expertom, ďakujem zástupcom komisie, pánovi Urelovi a ako aj ďalším a nestratíme zo zreteľa to, že 2. mája nám potvrdia zo strany komisie to, čo sa rozhodnú. Chcem teraz pozastaviť naše zasadnutie a poprosím kolegov, aby sa pre, um, sunuli do sály 5 uh, B01, kde budeme mať spoločné zasadnutie s výborom pre rozvoj, s výborom DV. Ešte raz ďakujem kolegom z výboru Envy a tým pádom končím toto zasadnutie.